Buenas tardes, bon après-midi. Dobré popoludne. Dear colleagues. Kolegyne, kolegovia. Najskôr by som vás chcel privítať na spoločnom zasadnutí členov výboru pre zamestnanosť a pre občianske slobody, ale ešte predtým, než prejdeme k hlasovaniu podľa programu, Dovolte mi, aby som vám pripomenul, že musíme prijať program a ak nebudú žiadne pripovienky, tak bude prijatý. Po druhé, by som vás chcel požiadať, aby ste podporili E, rozhodnutie kormen, kor, e, koordinátorov e, na vymenovanie spravodajcov, tak ako sme sa dohodli na zasadnutí koordinátorov v Libe. Správa nariadení o návrhu nariadenia o fonde pre imigráciu a pre imigráciu dostal pani Guillaume boj proti alebo pre dohodu akta dostal pán Ducas Ďalej správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa zakladá ako časť Fondu pre vnútornú bezpečnosť nástroj pre finančnú podporu pre vonkajšie hranice a víza, tak túto správu mm, dostal pridelenú pán Marinesku návrh nariadenia Európskeho parlamentu o nástroj pre finančnú podporu pre policajnú spoluprácu na boj proti kriminalite a krizovému manažmentu. Táto správa bola pridelená nášmu kolegovi pánovi Jakolínovi, no a ďalej ochrana a infraštruktúra túto správu alebo táto správa bola pridelená pani Hankis. Ak súhlasíte, tak e, budeme postupovať podľa programu, ale najskôr by som vám chcel oznámiť tým členom výboru LIBE, že tak ako sme sa rozhodli a dohodli na výbore na zasadnutí schôdzi koordinátorov, musíme uznať celoživotnú službu pána Emilia Di Capitániho, pre parlament, ktorý vo výbore pre občianske slobody pracoval viac ako 20 rokov. Teraz odchádza do dôchodku, no a všetci sme sa dohodli na tom, že by sme mu mali vzdať hold a úctu, no a dať úctu jeho činnosti a práci, ktorú vykonával z ako ochotou, skúsenosťami a pomocou, ktorú preukázala všetkým nám, bez ohľadu na politickú príslušnosť. Takže ešte raz by sme sa s ním mali rozlúčiť, zaželať mu všetko najlepšie. No a dúfame, že sa ešte uvidíme, no a s veľkým napätím očakávame, ak to nastúpi na jeho miesto, ako vedúci oddelenia sekretariátu pre výbor Libe. No a teraz by som chcel informovať o tom, že hlasovanie o stanovisku výboru LIBE o e, správe o európskom občianstve, odstraňovanie prekážok pre práva európskych občanov toto hlasovanie bolo pôvodne naplánované dnes, ale po dohode s pani Žďanokou sme to od... preložili, ale čakajú nás ešte tri hlasovania na no nový dátum pre hlasovanie o tejto správe sa včas dozviete. No a chcel by som vám ešte pripomenúť, že budeme hlasovať aj v elektronickom hlasovaní. Takže prosím, pripravte si svoje elektronické kartičky na tých z vás, ktorých tu nemáte. Tak prosím, pošlite niekoho, aby vám ich priniesli, pretože nás čaká hlasovanie. Prvé hlasovanie sa týka na tomto spoločnom zasadnutí podľa článku 50 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Hlasovanie o správe zjednotený postup vyhovovania žiadosti o povolenie na pobyt a prácu spravodajkyňou za Libe je pani Veronik Matie a vy... Alejandro Serkas je autorom, spravodajcom za výbor pre zamestnanosť. No a budeme hlasovať o podporu, podpore správy a prijatie dohod a rozhodnutie do druhého čítania. Je tu s nami alebo spolupredseda hlasovaniu pani Lin v mene výboru pre zamestnanosť. Ak chcete niečo dodať, nech sa páči. Nie? Dobre. Takže myslím, že môžeme začať. No vidím, že elektronické kartičky nebudete potrebovať, pretože to je orientačné hlasovanie. Takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? No, vidím, že toto orientačné hlasovanie má pozitívny výsledok, no ak chcete, No už zdá sa, že členové výboru pre zamestnanosť, ktorí sa zúčastňujú tohto zasadnutia, musia byť zaregistrovaní ako hlasujúci členovia a hlasujúci poslanci v elektronickom systéme. Je to už vyriešené, dobre. Takže prejdeme k elektronickej kontrole. Takže hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. No a 40 hlasov je za, teda proti a 23 osôb sa zdržalo, takže je to pozitívne orientačné hlasovanie. No, prejdeme k ďalšej správe. A teraz prejdeme druhé hlasovanie k tejto veci je len pre členov výboru LIBE. Elektronické hlasovanie. Takže zase, že elektronický systém ešte nie je úplne pripravený, takže musíme chvíľku počkať. Dobre, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. No a 29 hlasov za, 3 proti a 12 sa zdržali. Takže to bolo prijaté.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 Please, if I may have your attention, the employment committee members are leaving the room. Dobre, takže zatiaľ, čo členové výboru pre zamestnanosť odchádzajú, tak by som poprosil členov výboru pre občianske slobody, aby zostali, pretože prechádzame k druhému hlasovaniu. Bude sa hlasovať o Európskom ochrannom príkaze. Opätovne Ďakujeme obom spravodajcom a tieňovým spravodajcom za to, kde takto prispeli k ochrane obeti. No a tiež ďakujem výboru pre ženské práva za spoluprácu podľa článku 51. A ďakujem veľmi pekne pánovi Gustafsonovi, predsedovi výboru pre ženské práva, a rovnosť príležitosti. Ak chcete niečo povedať, nech sa páči. A ak nie, tak prejdeme k hlasovaniu. Takže budeme hlasovať. Je to orientačné hlasovanie. Môžeme to prevedať elektronicky. Dobré hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. 46 plus. 46 plus, 2 proti, 0 sa zdržala, takže to bolo prijaté a opätovne. A ďakujem eh, aj pánovi Gustafsonovi. No a ešte nás čaká tretie hlasovanie. We are still having a third vote here. Please. Just a second, they are rechanging. Yes. Let's do it, the sooner the better. Now we're voting on the draft. Dobre, teraz návrh správy. Prosím aby ste sa nerozprávali. Dobre, budeme hlasovať o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady. Zmene a doplnenie nariadenia, ktorým sa ustanovuje vízový kódex spoločenstva. Je to náš kolega Louis Michel. Ďakujeme vám za vašu prácu a prejdeme k hlasovaniu. Ste pripravení? No a nie tak počkáme, aby systém bol opätovne naštartovaný. OK, now we got the signal. Dobre, takže hlasovanie je otvorené. A, no, ah, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. Dobre, takže prepačte takže musím oznámiť pozmeňujúci návrhy. Pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, úvodné ustanovenie 11, pozmeňujúci návrh 2, za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz kompletné znenie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. 39 za, 2 proti, 0 sa zdržala, takže ďakujem veľmi pekne, pán Mišel. Gratulujeme vám a ďakujeme vám. Ďakujeme aj vám všetkým ostatným. No a teraz sme ukončili elektronické hlasovanie. A prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je spätné alebo hodnotenie e, polského predsedníctva Rady EÚ. Čakáme na príchod zástupcov polského predsedníctva. Vidím, že práve prišli. Tak počkáme, kým sa pripravia. Of course. We are here.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 The good old days. Yeah, the, the, the Asnar, that was down there, Asnar still. Shall we go? Please. Takže môžeme začať. Takže začneme. Najskôr by som chcel privítať pána Igora Zialuka, starý známy z ministerstva spravodlivosti, štátny tajomník a rovnako by som chcel privítať pána Piotra Stachančíka, štátneho tajomníka ministerstva alebo ministra, ministra vnútra. A oni nám povedia niečo k dosiahnutým výsledkom polského predsedníctva v oblasti vnútra a spravodlivosti. Po prezentácii pána dialuka vystúpi pán Stefančík, ktorý nám povie niečo k záverom, záverom e, predsedníctva k otázkach bezpečnosti a vnútorným veciam. Pán dialuk. nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, predseda. No už e, dobre je, že polské predsedníctvo čo skoro skončí. A nebudete musieť vyslovať takéto hrozné mená. Dúfam, že tam ostanú pekné spomienky. Ja budem pokračovať po polsky. Takže požiadam vás, aby ste si nasadili slúchadla. Dziękuję bardzo za, Wysokiej Komisji za zaproszenie. To dla mnie duży zaszczyt. Ďakujem veľmi pekne výboru za pozvanie. Je to pre mňa veľká čest, že môžem hovoriť a vystúpiť v mene polskej vlády a poďakovať vám za spoluprácu ostatných šiestich mesiacov. Bolo to prvé predsedníctvo pre Polsko a preto to bola pre nás veľká výzva a museli sme nájsť spôsob a spôsoby pre uplatňovanie novej zmluvy. Občania očakávali od toho veľa a veľa očakávali aj ostatné členské krajiny EÚ. Počas predsedníctva sme dostali, alebo sme sme cítili veľkú podporu výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody. Viackrát výbor vyjadra svoju podporu pre predsedníctvo no a dnešnej a výsledok dnešného hlasovania o Európskom ochranom príkaze je jeden z príkladov tejto podpory. Takže ďakujem vám veľmi pekne a ďakujem tiež spravodajcom, tieňovým spravodajcom a výboru za to, že tento dokument bol prijatý. Počas polského predsedníctva sme chceli zmeniť pohľad na trestné právo, ktoré sa sústredí na ktoré sa sústredí na tresty. My chceme pomôcť obetiam trestných činov, čo je spolu s našou celkovou prioritou, chrániť práva občanov EÚ. Môžem povedať, že sa nám to podarilo a sme veľmi radi, že vy tiež vnímate túto potrebu a že ju podporujete a že podporujete našu prácu a pozíciu. No a dôsledkom toho sme uzavrali prácu v viacerých dôležitých otázkach a dosiahli sme výrazný pokrok a položili základy pre dánske predsedníctvo. Niektoré otázky sa nám nepodarilo uzavrieť, ale možno budú 10 dní uzavreté o 10 dní v Bruseli na samite ministrov spravodlivosti. Ja som veľmi rád a teším sa z pozitívneho výsledku hlasovania o Európskom ochrannom príkaze. Spolu so Španielskom, Polskom neustále podporuje tento projekt a vďaka smernici myslíme, že obete budú oveľa lepšie chránené proti páchateľom a to na území celej EÚ. Obete domáceho násilia Vieme, že páchateľia ich nebudú sledovať do iných štátov EÚ s cieľom ublížiť im. Hlavne si vážim zapojenie pani López a ďalších, bez ktorých by sa nám by na to trvalo oveľa dlhšie. Prekonali sme tiež prekažky zmluvy. No a vďaka tomuto pochopeniu sme uzatvorili dvoročnú prácu parlamentu a rady. Podpis smernice sa očakáva 13. decembra tohto roka, tesne pred summitom ministrov spravodlivosti. Chcel by som vás uistiť, že budeme podporovať dánske predsedníctvo ktoré sa bude zaoberať ochranným príkazom v občianských záležitostiach, čo prispie ešte viac k ochrane obeti trestnej činnosti. Chcel by som poďakovať vám všetkým za vaše snahy, práci na smernici o boji proti takým trestným činom, ako je sexuálne zneužívanie a, a detská pornografia. Toto je veľmi dôležitý projekt, ako všetci vieme, no a riešenia, ktoré sme vypracovali, pomôžu tým najzraniteľnejším a deťom. Osobitná vďaka patrí spravodajkyni pani Angelili, ktorá sa veľmi angažovane zapájala do práce v Líbe. Odmenou, odmenou pre ňu bolo hlasovanie na pléne, kde len dva hlasy boli proti. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo vyriešiť technické otázky korelačných tabuliek, a parlament prijal dokument, ktorý bude tiež budúci týždeň podpísaný opätovne vidíme, že zvíťazila myšlienka, že sa nám podarilo a že treba chrániť obete a že sme dokázali prekonať bývalé výzvy. Rovnako sme dokončili prácu na orhu na smernice o práve na informovanie v trestnoprávnych záležitostiach. O návrhu sa bude hlasovať v parlamente na plenárnom zasadnutí 12. decembra. No a dúfame, že to tiež bude prijaté na prvom čítaní. spustili sme prácu na návrhu smernice o minimálnych štandardoch týkajúcich sa podpory a pomoci pre obete trestnej činnosti. Predsedníctvo spustilo dialog s expertami, hovorili sme o poskytovaní pomoci a ochrany obetí v prípade fyzického násilia, Hovorili sme o oddelení obeti od páchateľov, o mimoriadnej pomoci a ochrane pre tie najzraniteľnejšie skupiny. No a dúfame, že na samite, decembrovom samite sa nám podarí prijať text, a je to moc predložiť Európskemu parlamentu. Opätovne ďakujem vám, výboru Líbe, za váš záujem. Naše stretnutia v septembri a októbri boli veľmi užitočné. Vymenili sme si názormi, názory so spravodajcami a dúfame, že budúci týždeň na rade sa nám podarí prijať aspoň čiastočný prístup k tomuto. Takže ďakujem pekne, ďakujem predsedníctvu prijatie, za prijatie návrhu o advokátoch toto nebolo veľmi jednoduché. Prišli sme na tom eh, na zasadnutie politických skupín a pracovných skupín. Avšak eh, aj napriek tomu sa nám podarilo sformulovať riešenia, ktoré nás priblížili k riešeniu, aj keď ešte veľa otázok bude treba riešiť. Diskusia pokračuje aj dnes Zorganizovali sme dvojdňovú konferenciu vo Varšave o podpore ex officio pre obete v trestnoprávnych otázkach spoločne s Európskym združením advokátov v Tríri v Nemecku. Na konferencii sa zúčastnil aj poslanec Európskeho parlamentu, pani Antonesko, teda členka tohto výboru, spravodajkyne, s ktorou sa aj zajtra na konferencii stretávam. Na ďalších zasadnutiach rady by sme chceli prezentovať výsledky, výsledky riešení Takže potom dánske predsedníctvo bude ďalej pracovať na tomto projekte a chcel by som povedať, že predsedníctvo vlastne poslalo na prvé čítania pre pracovné skupiny návrh, ktorý sa týka aktív manželov. My sme revidovali tento text? Takže je to rozbehnuté a dámy a páni, som si istý, že sa nám podarilo preukázať to, že Európska únia nie je len štruktúrou a orgánom pre politikov, ale že slúži veľmi dobré aj bežným občanom. To znamená, že snaží sa riešiť tie problémy, ktoré majú v dnešnom svete. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým za vašu podporu, za vašu dôveru a toto sme proste zažívali počas nášho predsedníctva a Chcel by som povedať, že budeme veľmi úzko spolupracovať s dánskym a cyperským predsedníctvom a som vám samozrejme k dispozícii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Polštinu veľmi dobre poznáme od nášho predsedu pána Buzeka. Teraz tu máme nejaký priestor na diskusiu, to znamená, že mám tu zoznam a kolegyn kolegov, ktorí by chceli položiť otázky. Samozrejme, budete mať čas na odpoveď. Ako prvá má slovo pani Gönc. Ďakujem pekne. Chcela by som tu privítať polské predsedníctvo. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu a som veľmi rada, že pokračujete v tej práci, ktorú začalo maďarské predsedníctvo. Dovolte by som položila pár otázok. Jedna sa týka pristúpenia Bulharska a Rumunska do Schengenu. Vieme, že boli tam určité problémy Hovorili sme o tom, že tu nemá byť dvojité štandardy a že to nie je akceptovateľné. Mali sme byť spolahlivý partner. Mňa by zaujímal váš názor, ako prebieha ten proces a ako bolo možné uľahčiť ten proces. To bola jedna vec. Druhá vec. Spomínali ste vaše odhodlanie, čo sa týka balíčka o azile. Parlament chcel, aby tento balíček bol povediac, spojený, jednotný od začiatku. Vieme, že niektoré veci sa vyvíjajú lepšie, niektoré veci sa ešte otvárajú na rade. mne by zaujímalo to, ako vy vidíte tento proces. No a potom ďalšia vec. Vy ste hovorili o tom, že budete monitorovať tú dohodu o ochrane osobných údajov, to je tá dohoda z USA, tu ma, tu ma zaujímalo viac Mohli by ste niečo viac tomu povedať, čo sa týka samotného procesu, aký je váš názor, lebo viem, že sú tam určité nezrovnalosti, sú tam rozličné aspekty e, ochrany osobných údajov. Je tu rozdielný názor Európskej únie a USA. Ďakujem pekne. A teraz pán Busutil. Vystúpite ako koordinátor najväčšej politickej skupiny. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som začal tým, že by som chcel povedať, že ak som to správne pochopil, tak máme sa teraz venovať otázkam spravodlivosti a nie otázkam, ktoré sa týkajú vnútorných záležitostí. Aha, takže budem mať ešte príležitosť. Budem mať príležitosť položiť aj tie otázky neskôr. Uh-huh. Jo, predseda hovorí bez mikrofónu. OK, very well. Then in the case of the first... Výborne, pochopil som, ako to funguje. A ja by som chcel vlastne povedať pár pozitívnych vecí. Čo sa týka EPP, chcel by som sa vám najprv poďakovať za vašu prezentáciu a potom, čo je dôležitejšie, by som sa chcel poďakovať za tú prácu, ktorú ste odvedli v mojich oblastiach. Je to pre všetkým o tú novú zaujímavú oblasť európskeho trestného práva. Podarilo sa dosiahnuť obrovský pokrok v oblasti európskeho ochranného príkazu, o ktorom sme teraz hlasovali a ako ste vraveli, vlastne je tu aj ten nový zákon, ktorý sa týka sexuálne zneužívania detí. A potom tu ide o právo na informovanie v trestných záležitostiach. Sme vďační polskému predsedníctvu za to, že zahájilo diskusiu, ktoré sa týka návrhov, ktoré sa týkajú obetí trestných činov. Kolegyňa Teresa k tomu určite ešte vyjadrí. A potom tu ide aj e, prístup právnej ochrane. Vážený pán predseda, my máme pocit, že v tejto novej oblasti, vlastne nehovoríme iba o novej oblasti, ale zamýšľame sa aj nad tým, ako môžeme novým spôsobom riešiť veci. To znamená, že to je nový spôsob rozhodovania. Toto je vlastne prvýkrát, čo táto inštitúcia a Európsky parlament dotedy, ako vstúpil Lisabonská zmluva do platnosti, má plné kompetencie, môže veci riešiť v rámci spolurozhodovania s radou a myslím si, že toto vedie k tomu, že tie rozhodnutia sú kvalitnejšie a to znamená, že môžeme tu mať lepšiu legislatívu a zlepší to práva občanov, lebo ten druhý najdôležitejší projekt v rámci tejto Európskej únie po spoločnom trhu je to, že je tu snaha vytvoriť spoločný európsky priestor, kde občania majú voľnosť pohybu s tou zárukou, že vlastne budú mať rovnaký prístup k spravodlivosti. Toto je veľmi dôležité v rámci únie, kde sú ešte národné hranice, čo sa týka trestných zákonov a kde naši občania majú obavy využívať tú voľnosť pohybu, lebo vidia nedostatok ochrany, s ktorým mohli byť konfrontovaní v niektorých štátoch. Ďakujem pekne za tú prácu, ktorú ste odviedli. Budete mať podporu skupiny EPP a v rámci tej práce, ktoré ste odviedli, väčšina spravodajcov boli za EPP a preto ešte raz srdečne ďakujem. Ďakujem pekne. Nevšimol som si, že by to bol niekto za ALDE a chcel by sa vyjadriť. Alebo že by to bola... A nie, teraz pani Sargentin, nech sa páči, máte slovo. Yes, uh, Ďakujem pekne. Musím povedať, že som trošku zmetená. Takže teraz chápem, ako to ako prebieha tá diskusia, takže teraz sa budem venovať otázkam spravodlivosti. Dovolte, aby som povedal nasledovné. Pán minister povedal, že tá diskusia o prístupe k právnej ochrane je zložitá a že je možné tam dosiahnuť, alebo dosiahol sa tam určitý pokrok. Súhlasím s tým, že je to iste zložité. Nie som si istá, či tam vidím dostatok pokroku, lebo teraz to vyzerá tak, že tí dánsky kolegovia, ktorí prevezmú úlohu po vás, ne, neviem, či oni budú považovať e, prístup právnej ochrane za prioritu pre nich. Ale čo sa týka tej širšej diskusie, ide tu pre všetkým o vzájomnú dôveru. Predsa súdna e, spolupráca v oblasti spravodlivosti sa týka vzájomnej dôvery. To znamená, že dalo by sa hovoriť o tom, že v súčasnosti, keď si pozrieme väzeň, väzenské zariadenia, kvalita v rozličných štátoch je rozdielná, aby som to povedal tak veľmi diplomaticky. Vzájomná dôvera nie je až taká fungujúca a vieme, že európsky zatýkač vedie k veľmi zložitej situácii e, týkajúcej sa našich občanov, kde občania e, sú vyslaní z jedného štátu do druhého, kde kde potom môžu byť zadržiavaní predtým, ako sa vyšetrí samotný čin a jednoducho potom sú zdržiavaní v zložitých podmienkach ešte predtým, ako prebehne ich súdny spor. Chcela by som sa spýtať polského predsedníctva. Vy intenzívne využívate európsky zatýkač. Videla som, ako štatistiky klesajú, ale dalo by sa povedať, že vy ste šampiónom tejto oblasti Nebolo by lepšie možno, keby ste otvorili diskusiu o fungovaní európskeho zatýkača v rámci Európskej únie a keby ste otvorili diskusiu o vzájomnej e, dôvere v oblasti súdnej spolupráce, lebo čo sa týka našich občanov v celej Európe, tak vlastne nemajú žiaden prospech vzájomnej dôvery vtedy, keď sa ich to týka, vtedy, keď sú vysielaní z jedného štátu druhého z dôvodu e, zatýkača. Bola by som rada, keby ste to viac objasnili. Ďakujem pekne. A teraz pani Boskúr. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám viacero otázok. Viem, že e, máme tu zástupcu vlastne spravodlivosti, ministru spravodlivosti ja musím položiť túto otázku, ktorú chcem položiť, lebo je zložité o tom hovoriť. Ide tu o smernicu o nediskriminovaní. Dalo by sa povedať, že náš výbor je horizontálne zodpovedný za túto smernicu o nediskriminovaní a musím povedať, že no, keďže ste jediný zástupca, ktorý sa odpovedal na túto oblasť, tak položím tú otázku iba vám aké, pok, aký pokrok sa podarilo dosiahnuť pri tejto horizontálnej smernici, čo ste dosiahli počas vášho predsedníctva, čo odovzdáte ďalej Dánsku. Je to téma, ktorá už dlho blokovaná a pevne verím, respektíve myslím si, že naši občania majú, majú nárok na ochranu pred diskrimináciou. Vy ste vraveli, že ľudské práva boli dôležitou témou počas vášho predsedníctva. Áno, to tak bolo, to po prvé a teraz po druhé. Vy ste hovorili o smernici, ktorá sa týka boja proti zneužívaniu detí, ktorá sa týka boja proti detskej pornografii. Podľa mňa celkovo ten dokument je veľmi dobrý. A čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa týka prepojenia na Európsky trestný register, myslím si, že to je dôležité. Takto by vlastne sa lepšie posúvali informácie ďalej, podporilo by to ochranu detí a prevenciu. Ja by som sa chcela spýtať, z praktického hľadiska, aký je váš názor? Ako by to teda malo fungovať? Najneskôr o dva roky by to malo všade vstúpiť do platnosti. No a teraz ďalšia téma, dohadovanie zápasov. Polsko v budúcom roku bude hostiteľom majstrovstiev Európy o futbale, tým pádom to bude aktuálna téma. Je to istá forma korupcie, ktorá e, významne rastie na E, európskej úrovni. A to, tu je veľmi dôležité spolupracovať na úrovni štátov. Čo sa týka Rady ministrov športu, tam sa diskutovalo o spolupráci e, s policiou veľmi málo. Možno na rade ministrov spravedlivosti bude tiež dôležité o tom hovoriť, lebo spadá to pod organizovaný zločin a Myslím si, že je to vec, ktorá sa dostatočne zatiaľ nerieši. A podľa mňa je možné podstatne ľahšie to riešiť ako ostatné formy kriminality v porovnaní s praním peňazí a obchodovaním s drogami je to podstatne dlhšie. Takže čo sa týka boja proti organizovanému zločinu, boja proti terorizmu, som chcela povedať nasledovné. Keď si pozriete samotné správy, tak neustále sa tam spomína boj proti fundamentalistickému islamu. Čo sa týka Nemecka a Norska, nastala taká situácia, že vlastne teraz je väčšie zameranie na pravicový extrémizmus. Mňa by zaujímalo, ako sa celá diskusia vyvíja v ostatných členských štátoch. Bude sa teraz intenzívnejšie pozorovať eh, extrémna pravica v súvislosti s tým, čo sa udialo v Nemecku? Ďakujem pekne. Teraz ďalšia, ďalšia rečnička. Eh, Pani Chimenez Beseril, ďakujem pekne. Ďakujem polskému predsedníctvu, že pomohli a podnetili schválenie zákona o ochrane obetí. To všetko súvisí s legislatívou pre ochranu obetí a len krátka otázka. Som spravodajkyňou pre zákon pre ochranu obetí trestných činov. Vieme, že tento návrh polské predsedníctvo prijalo s veľkým záujmom a tento balíček obeti, keď sa hovorí o ňom, tak e, všetci síce aplaudujú, ale keď sa ide do detajlov, predložilo sa to v máji, ale tie úvodné ilúzie a nadšenie voláko odchádzajú. A rada už hovorí o škrtoch v tejto oblasti. A ja nechcem škrty, ale práve naopak chceme rozšíriť túto legislatívu a s vašou pomocou by bol tento zákon ešte lepší. Rada by som poznala váš názor, ako by mohlo pôsobiť dánske predsedníctvo, ako by mohlo podporiť túto legislatívu a ako my môžeme podnietiť alebo podporiť tento zákon, aby sme pomohli obetiam terorizmu, organizovaného zločinu, pretože títo sú zraniteľní, keď hovoríme o obchodovaní s ľudskými bytostiami, s mladistvými, so ženami a tak ďalej a tak ďalej. Pretože tieto obete si zaslúžia, aby boli rešpektované ich práva, aby boli ochraňovaní, majú právo na psychologickú pomoc, na tlmočenie, tieto veci sa obvykle udelujú agresorom, ale nepochopiteľne sa neudelujú obetiam. A preto je otázka, ako by sme mohli postupovať, aby aj nasledujúce predsedníctvo, podobne ako polské predsedníctvo, podporovalo túto legislatívu, aby bol konečne tento zákon schválený. Ako môžeme teda tento zákon podnietiť? Dobre, a teraz pani Romero López. Ďakujem, pán predseda. Bola som spravodajkyňou pre Európsky zatýkač pre ženy o obete násilia. Tiež by som polskému predsedníctvu rada poďakovala. Uznávam to obrovské úsilie, ktoré polské predsedníctvo vykonalo kvôli tomu, aby sa tento zatýkač stal realitou, lebo mohlo sa stať, že by to nebolo zadefinované ako priorita. Museli by sme čakať až do dánskeho predsedníctva, tak ako k tomu došlo v predchádzajúcich prípadoch. A bolo to práve vďaka úsiliu polského predsedníctva, že európsky zatýkač sa stal skutočnosťou. Pokiaľ ide o tie procesuálne záležitosti a tento balíček, návrh smernice, aby prístupu k právnej službe vieme, že existujú ťažkosti, vieme, že tá patová situácia je v tom momente, keď podozrivý má právo na advokáta, ale poznať presnú situáciu v jednotlivých členských štátoch ktoré sú tie členské štáty, ktoré kladú najväčšie problémy alebo nechcú teda poskytnúť túto právnu ochranu. A aká bude situácia, keď nastúpi dánske predsedníctvo? A pokiaľ ide o azylový balíček, komisia predložila práve jeden dokument, ale nie je v ňom nič konkrétne o niekoľkých pripomienkach a poznámkach eh, španielského, pardon, eh, polského predsedníctva k zmene dublinského nariadenia. Aké sú s týmto problémy, by sme chceli vedieť. A aké ťažkosti bude musieť riešiť dánske predsedníctvo v tejto, tejto, tejto téme. A aké stanovisko môže mať dánske predsedníctvo v súvislosti so zmenou šengenských hraníc. Ďakujem a teraz môžete odpovedať. Nech sa páči v mene polského predsedníctva. Nech sa páči, takže máte slovo. Takže ide o to, že ste si mohli vypočuť vlastne celý, celkový názor nášho výboru. Je tu veľké odhodlanie a je tu ten duch určitej spolupráce a musím povedať, že že polské predsedníctvo sa skutočne snažilo počas celého pol roku. Bola to zložitá situácia, boli tam rozdielne názory a myslím si, že je dôležité oceniť vaše úsilie. Pán Dialog, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za slova Ďakujem pekne za všetky položené otázky. Chcel by som sa poďakovať za to, že ste uznali to, čo sa nám podarilo dosiahnuť počas polského predsedníctva. Myslím si, že celkovo tá atmosféra bola výborná, čo sa týka spolupráce predsedníctva a výboru. Viem, že vy sa hlavne zameriavate na ľudské práva, Čo sa týka niektorých špecifických otázok, sú tu samozrejme určité veci, ktoré sa netýkajú primárne ministra spravodlivosti. Išlo tu napríklad rozšírenie šengenského systému, Dublinská konvencia a tak ďalej. To sú všetko otázky, ktoré sme si poznačili a pevne verím, že kolega Stachančík zodpovie tieto otázky. No, to, čo povedal pán Busutil, je skutočne pravda. Skutočne sa snažíme pracovať na tom, aby sme zmenili realitu v rámci tejto novej zmluvy. To znamená, že je tu nový systém fungovania v rámci prerozdelenia moci, právomoci a zodpovednosti. Toto sa týka pre všetkým Európskeho parlamentu, a musím povedať, že toto bol teda ten kontext, v rámci ktorého pracovalo polské predsedníctvo. Je to vlastne prvé predsedníctvo, ktoré sme zažili. teraz sme nemali žiadne skúsenosti s vykonávaním predsedníctva a my sme jednoducho vnímali Lisabonskú zmluvu ako určitý, určitý právny rámec, v rámci ktorého musíme fungovať, s ktorým musí pracovať. A viem, že boli viaceré stretnutia s zástupcami Európskeho parlamentu, ktoré sa niesli v duchu otvorenosti, boli tu trialógy a toto všetko e, do, vlastne poukázalo na to, že sme boli ochotní zahrnúť do celej práce Európsky parlament, že sme dokázali akceptovať úlohu Európskeho parlamentu, čo pre nás vyplývalo samozrejme z mluvy. Z mluvy. No a musím povedať, že tu sme sa spoliehali na naše domáce skúsenosti a musím povedať, že u nás doma parlament má veľmi dôležitú silu, veľmi dôležitú úlohu. No, v každom prípade sme sa chopili tej výzvy, ktorá vyplývala z Lisabonskej zmluvy a snažili sme sa odviesť všetko preto, aby sme zabezpečili, že tak, ako je uvedené v zmluve, aby obidve časti legislatívneho procesu sa mohli zapojiť, aby tam bol prístup vyvážený, aby sme takto mohli pracovať. Boli tu položené viaceré otázky, ktoré sa týkali návrhu smernice, ktorá sa týka pomoci obetiam zločinov a kde išlo predovšetkým aj o prístup právnej pomoci. Čo sa týka tejto smernice, ktorá sa zameriava na obete trestných činov. Myslím si, že je dôležité tu spomenúť minimálne dve, dva fakty. Jeden z nich je, že tento návrh smernice sa vlastne dopracoval iba k záveru maďarského predsedníctva a preto vlastne počas polského predsedníctva sa iba zahájila diskusia. Ten dokument je veľmi rozsiahlý, je výsledkom predchádzajúcich rozhodnutí ktoré sa opierali o ostatné dokumenty a je tam isté hodnotenie existujúceho rámca, existujúceho kontextu. Nemyslím si, že sme mali možnosť ukončiť rokovania počas jedného predsedníctva. Myslím tu ukončiť diskusie na rade poprosím vás, aby ste si uvedomili, že skutočne ten pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť, je veľmi významný. Ako som vlastne už povedal na úvod, boli sme schopní ukončiť mnohé e, záležitosti, niektoré veci ostávajú otvorené, týka sa napríklad uplatňovania smernice. Myslím si, že je to výborné východisko pre dánske predsedníctvo, ktoré na úrovni rady môže potom dopracovať kompromis. A mal som dôvod, prečo som spomínal, že sme nadviazali na prácu maďarského predsedníctva. Naša spolupráca s predchádzajúcim predsedníctvom, podľa môjho názoru, bola skutočne výborná. Neboli sme v rámci jedného tria a napriek tomu sme boli intenzívne zapojení do práce maďarského predsedníctva od začiatku. Pripravili sa osobitné plány, ktoré sa týkali harmonogramu a my sme vlastne nikdy my sme vlastne nerátali ani s tým, že niektoré E, veci budeme musieť my nonovo otvárať. My sme vlastne nadviazali na to, čo rozpracovalo predchádzajúce predsedníctvo. Niekedy sa hodnotí predsedníctvo podľa toho, koľko legislatívnych e, návrhov sa podarí uzavrieť. No, ale niektoré veci jednoducho nie je možné, čo sa týka, čo sa týka napríklad e, pomoci obetiam zločinov uzavretie necháme na dánske predsedníctvo. Jednoducho nie je teraz dostatok času na to, aby sa podarilo uzavrieť túto prácu počas nášho predsedníctva. Takže um, uponáhlanie by nebolo dobré a chceme zabrániť tomu riziku, aby sme teda upadli do nejakého ponáhľania. Pokiaľ ide o prístup k právnej právnemu poradenstvu, tak je to téma, ktorá je zložitejšia, než sme pôvodne očakávali. A prinieslo to zo sebou viacero otázok a problémov. Niektoré súviseli aj priamo s európskou hospodárskou a finančnou krízou. Pretože aby sme zabezpečili právnickú pomoc hlavne v tých oblastiach, eh, kde by to bolo financované z verejných zdrojov, tak tento prístup eh, si vyžaduje samozrejme rozpočtové výdavky, ktoré sú potrebné. Stanovisko polského predsedníctva bolo vždy také, že nie je možné uvažovať o rozhodnutiach, ktoré sú spoločné a spravodlivé ak niekde na jednej strane, na jednej strane to nebude niečo stať, alebo budú nulové náklady, takže vždy, keď je potrebné, keď mm, je potreba uvoľniť nejaké výdavky, tak v rokovaniach sú potom problémy a samozrejme ministri povedia, no áno, máme hospodárskú krízu, tak musíme znižovať verejné výdavky. Tak to sú tie hlavné problémy, ktoré sme museli riešiť a prekažky, ktoré sme museli odstraňovať počas rokovaní a s ktorými sme sa teda stretli. A nie je vôbec tajomstvom. Po rôznych rozsudkoch Európskeho súdneho dvora práve v oblasti prístupu k právnej ochrane Myslím predovšetkým na ten známy rozsudok Zaldus, ale aj tie nasledujúce rozsudky. v súvislosti s ochranou ľudských práv, tak bolo potrebné zmeniť legislatívu a preto prebehla aj verejná rozprava a ide o nové riešenia, nové návrhy a aj táto novosť spôsobuje určitý odpor a nechcú na národnej úrovni veľmi rýchlo meniť národnú legislatívu. Náš minister spravodlivosti, keď vystúpil pred kompetentným parlamentným výborom, povedal, že našou ambíciou bolo uzavrieť túto kapitolu ešte za nášho predsedníctva. To bola jedna z našich ambícií, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Teda želáme to najlepšie dánskemu predsedníctvu a dúfame, že po šiestich mesiacoch dánske predsedníctvo vám príde, e, vás príde informovať o dobrých výsledkoch. Pani z Argentíny. Hovorila o polskej špecifike, o polskom špecifiku v súvislosti s európskym zatýkačom. Nechcem tu rozvírovať nejaké polemiky, ale Veľmi správne ste povedali, že počet európskych zatýkačov v Polsku e, sa znížil. A na druhej strane to nie je len Polsko, ktorý, ktoré zaznamenáva tento fenomén. Dá sa povedať, že to platí takmer pre celú Európu. Celá Európa sa snaží menej do tohto investovať. Samozrejme, Polsko je jedným z najväčších štátov e, Strednej Európy a preto sú tie čísla také väčšie a výraznejšie ako v prípade iných krajín. Ale vôbec nie sme izolovaným prípadom. Za posledné roky bola správa Európskej komisie o európskom zatýkači a návrhy v rade, ktoré boli prednesené, ktoré budú znovu aj na decembrovej rade. Samozrejme, existujú určité rozdiely v aplikácii európskeho zatýkača v závislosti od členských štátov. Niekde majú rôzny prístup k tejto problematike a tento rôzny prístup závisí niekedy od toho, že európsky zatýkač, tento návrh sa prijal veľmi rýchlo a to v politickej situácii, ktorá bola dosť špecifická. Polské predsedníctvo berie do úvahy prebiehajúce rokovania o zatýkačoch, o väzbe e, vo väzeniach, o podmienkach e, v týchto zariadeniach. A celá táto diskusia sa rozvíja a ako postupuje čas, tak si uvedomujeme čím ďalej tým viacej, že situácia vo väzenských zariadeniach a podmienky, v ktorých sú tam väzni a všetko, čo súvisí teda aj s európskym zatýkačom, tak na to sa nedá pozerať jednostranne. Je to veľmi zložitá oblasť A teda regionálne rozdiely, ako aj národné rozdiely, ktoré sú v EÚ, budú aj naďalej pokračovať pravdepodobne v tejto otázke. A nielen v prípade tých, ktorí boli stále zadefinovaní ako tí zlí chlapci, tí bad guys, a oni ani nimi nemusia byť, ale máme aj množstvo nástrojov, ktoré sú mimokomunitárne, a ich cieľom je garantovať ľudské zaobchádzanie s osobami, ktoré sú zadržané. Myslím na to, čo robí Rada Európy, myslím na výbor pre mučenie, rovnako existujú národné mechanizmy prevencie, ktoré boli vytvorené na základe dodatkového protokolu OSN. Všetky tieto nástroje možno nie sú dostačujúce alebo nie sú dostatočne využívané vo všetkých členských štátoch. Nie všetky členské štáty napríklad ten protokol OSN ratifikovali. Nie všade tento protokol perfektne funguje. A tiež nie všetky rozhodnutia, ktoré padnú v kompetentných orgánoch, tak nie vždy sú potom tieto rozhodnutia aj realizované. Ale v každom prípade je dôležité pokračovať ďalej v tejto diskusii. Pokiaľ ide o otázku pani Boskurt, smernica proti diskriminácii, Mám určité problémy, pretože to nespadá do mojej kompetencie, takže neviem, ako adekvátne odpovedať. Na základe informácií, ktoré som dostal, môžem len skonštatovať, že polské predsedníctvo uzavrelo práce eh, k správe o pokroku pre ten faktor veku ako vek ako faktor diskriminácie. A táto správa je základom budúcej práce, ktoré budú prebiehať a teda budú sa realizovať počas dánskeho predsedníctva. Tento faktor veku Samozrejme, môžu byť ľudia diskriminovaní aj kvôli svojmu veku. A v dvoch extrémnych skupinách, teda u veľmi mladých ľudí alebo u starších ľudí. Tam sa stretávame s týmto typom diskriminácie. Pokiaľ ide o zmenu smernice o sexuálnom zneužívaní mladistvých a detí, existuje určitá eh, žiadosť o vytvorenie siete na boj proti, tejto, proti tomuto zločinu a my sme tento návrh podporili, pretože keď sa začalo aj s týmto návrhom, na základe európskej legislatívy, tak problémom bolo, aké sankcie a aké trestné činy, ktoré boli udelené v jednom členskom štáte, tak neboli Eh, uznávané a aplikované v inom členskom štáte. To znamená, ak nejaký zločinec sexuálne zneužil niekoho v jednej krajine, tak v druhej krajine vôbec nebol tento trestný čin uznaný a dokonca v druhej krajine mohol aj bežne pracovať takýto človek s, s deťmi. Ďalšia otázka, otázka korupcie v športe. Aj tu polské predsedníctvo žiaľ nebude môcť dokončiť túto tému. Je to tiež oblasť, mimo konvencii Rady Európy v tym, v tym... Kde to nebolo riešené na európskej úrovni a neexistuje ani európsky dohovor, ex, eventuálne existuje európsky dohovor, ale nie je ratifikovaný všetkými členskými štátmi, takže nie je tento dohovor úplne účinný. A pokiaľ ide o tie polské návrhy alebo riešenia v oblasti e, korupcie, v oblasti športu, existujú určité ustanovenia. My musíme zanalýzovať, či sú skutočne tieto opatrenia účinné a či sú schopné zabrániť trestným činom korupcie v športe. Ide o trestné činy či priestupky, ktoré e, prinášajú pre týchto, ktorí ich robia obrovské finančné zisky. Budeme o tomto diskutovať s dánskym predsedníctvom, aby sme videli, ako oni budú pokračovať. Zgadzam się z e, dwoma ostatnimi wypowiedziami e, pani deputy súhlasím s tým, čo povedala pani Jiménez Besril aj pani Romero López k otázke právnej ochrany. Vrátim sa ešte k tej téme advokáta alebo právnej ochrany. Hlavne členské štáty boli prekvapené tou analýzou ktorá prebehla vo viacerých členských štátoch o práve na právnu ochranu alebo asistenciu. Všetci sme podpísali dohovor o ľudských právoch, platí to vo všetkých členských štátoch a mohli by sme očakávať, že vo všetkých členských štátoch je identická situácia, ale nie je tomu veru tak. A preto je dôležité, aby táto smernica bola aplikovaná. Polsko sa snažilo nájsť rovnovážny bod vo všetkých bodoch tejto otázky, rovnováhu medzi e, ochranou občianských práv a medzi požiadavkami v trestnej oblasti. Pretože ochrana občianských práv nemôže byť prekážkou trestného konania ani uzavretím, teda, ukonče, teda nemôže ani zabraňovať ukončeniu trestného konania. A preto, aby sme dosiahli túto rovnováhu medzi týmito dvomi prvkami, nebolo to jednoducho, pretože, jednoduché, pretože v mnohých členských štátoch je určité obdobie, kde pomoc advokáta nie je povolená. Toto obdobie nemôže byť príliš dlhé, je to zadefinované v trestnom poriadku niektorých členských štátov. Ja vám teda ďakujem za vašu podporu, ktorú ste prijavili polskému predsedníctvu a ja dúfam, že sa mi podarilo odpovedať na všetky otázky. Ďakujem. Ďakujem ešte raz. Pán Žalok, Žaluk, Vážime si za to, že ste sa snažili odpovedať na všetky otázky a to v plnom znení, pokiaľ možno, alebo teda v najväčšom detaili. A využili ste otázky a odpovede. Ešte jedna otázka tu je. Ďakujem pekne. Nie som... Sice ste detailne odpovedali na moje otázky, ale niečo vám predsa len ušlo a to, do akej miery sa berie do úvahy tá potreba vidieť boj proti e- terorizmu extrémnej pravice ako prioritu. Áno, toto je nová téma istým spôsobom. Samozrejme, hrozba, ktorú extrémizmus predstavuje, bola veľmi jasná, veľmi viditeľná po tom, čo sa stalo eh, v Norsku po tej masovej vražde, takže je potrebná skutočne hĺbková úvaha, aby sme pochopili, až do akého bodu alebo do akej miery trestné činy súvisiace s pravicovým extrémizmom sú špecifické, teda do akého bodu sa odlišujú od iných trestných činov, e, ktoré boli vykonané inými extrémnymi hnutiami. Z kriminologického hľadiska neviem, či existujú údaje, či dôkazy, ktoré nám umožnia, aby sme tieto hnutia pravicového extrémizmu mohli chápať ako nebezpečnejšie než iné hnutia a iné formy terorizmu či ak, alebo iné formy extrémizmu. Doteraz nebolo potrebné sa venovať tejto problematike e, vynimočným spôsobom, Um, s takou nejakou veľmi otvorenou a veľmi vášnivou diskusiou počas polského predsedníctva, ale je pravda, že otázka narastujúceho násilia, tá otázka extremistických hnutí, to sú dva problémy, ktoré EÚ určite bude musieť riešiť a bude sa tomu musieť venovať aj vo vorenej diskusii. Ďakujem veľmi pekne. No, myslím, že je čas, aby sme sa si vypočuli druhú prezentáciu v mene polského predsedníctva. Vítame pána Stachančíka. Dúfam, že to je správna výslovnosť. No. Som veľmi rád, že sme sa mohli zoznámiť detailne s návrhmi v oblasti spravodlivosti, no a teraz k oblasti bezpečnosti a vnútorných vecí. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Szanowni... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Kolegyne, kolegovia, ja teraz niečo poviem k práci polského predsedníctva, čo sa týka vnútorných vecí. jedna z priorit kľúčovým elementom nášho predsedníctva bola naša práca spojená s azylovým systémom spoločenstva. Predsedníctvo chcelo prijať všetky dostupné a no, využiť všetky dostupné možnosti na to, aby sme do konca roku 2012 vytvorili fungujúci systém. Ako ste veľmi dobre viete, tak právny balíček, známy ako azylový systém spoločenstva, pozostáva z piatich právnych aktov, čo sa týka smernice o kvalifikácii. Treba povedať, že vďaka práci maďarského predsedníctva dohoda o obsahu a potom vďaka kompromisu s Európskym parlamentom, čo sa týka korelačných tabuliek, tak sme dokázali prijať túto vec, či to je jedna z vecí, ktorá je ukončená. Polské predsedníctvo sa sústredilo na prácu súvisiacu so zmenami nariadenia Dublin. Bola vykonaná práca od neformálnej rady pre vnútorné veci a spravodlivosť a hlavne sme chceli nájsť východisko z patovej situácie súvisiacej s týmto E, s týmto nariadením. Patová situácia, ktorá trvá už niekoľko rokov. A dá sa povedať, že predsedníctvo úspešne vytvorilo systém včasného varovania a rovnako mechanizmy e, na riešenie náliehavých vecí, mechanizmus zaistenia solidarity s členskými štátmi, ktoré sú až príliš zaťažené. No a výsledok závery rady, ktoré boli potvrdené na zasadnutí Koreperu, tak sme sa rozhodli, že doplníme do nariadenia Dublin nový článok, ktorý súvisí s, s mechanizmom včasného varovania o krízach v oblasti azylu. O týchto otázkach sa bude tiež hovoriť na budúcom zasadnutí rady budúci týždeň. A rovnako sa tomu budeme venovať v decembri na poslednom, počas posledného mesiaca polského predsedníctva. Dúfame, že budeme spolupracovať s Európskym parlamentom a pani Vikstrovom spravodajkyňou a dokážeme vyriešiť tieto náročné veci. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať predsedovi za návrh vytvoriť istú kontaktnú skupinu, a vďaka tejto skupine sa nám podarilo dosiahnuť istý pokrok v hľadaní východiska spadovej situácie v súvislosti s nariadením Dublin. Eurodac nie je úplne vyriešený, aj keď polské predsedníctvo dúfa a dúfame, že komisia dokáže predložiť alebo predloží nejaké nové návrhy aj k systému Eurodax. No a dúfam, že to bude čo na bližšej budúcnosti, pretože akékoľvek ďalšie meškanie a odklady budú znamenať e, riziko, že práca sa nedokončí do, roku, do konca roku 2012. No a čo sa týka smernice o Direktívy jutro na grupy. príjmaní, tak e, prvé čítanie už bolo vyriešené, no a práce na pracovnej skupine budú ukončené zajtra. Ostanú tu niektoré špecifické otázky. Nevyriešená naša pozícia je jasná a dúfam, že dánske predsedníctvo vyrieši tie otázky a problémy, ktorým sme sa tak veľmi zaoberali. Čo sa týka ďalších smerníc, tak sme vyriešili niektoré otázky a rovnako sme upozornili na tie najzávažnejšie problémy. Polské predsedníctvo eh, sa zameriavalo na smernicu o príjmaní, ale tiež sme sa snažili vyriešiť problémy iných s inými smernicami, avšak nadchádzajúce predsedníctvo tiež ešte bude mať veľa práce. Ďalším prvkom bola solidarita medzi členskými štátmi. Vzali sme to do úvahy v rámci našej práce o nariadení Dublin. Dúfam, že dánske predsedníctvo bude pokračovať eh, na tejto ceste, napríklad čo sa týka fondu pre migráciu a azyl. No a čo sa týka legálnej migrácie, tak blížime sa ku koncu práce o, na o jednotnom povolení na pobyt a prácu. Maďarské predsedníctvo zaznamenalo veľký pokrok Avšak nám sa podarilo vyriešiť otázku korelačných tabuliek a dokázalo sa nám posunúť prácu vpred a dúfam, že to aj ukončíme. No a čo sa týka smernice o vysielaní zamestnancov, tak dohodli sme sa na viacerých alebo väčšine otázok, ktoré sa týkajú tejto smernice. No a ak táto smernica nebude uzavretá počasa polského predsedníctva, tak dánske predsedníctvo veľmi rýchlo ukončí prácu. No a čo sa týka sezónnych zamestnancov, to sú sa istý problém. Niektor- pokrok niektoré problémy boli vyriešené, ale v jednotlivých členských štátoch ešte stále panujú veľké e, rozdiely, čo sa týka záverečného znenia smernice. No a polské, ale teda dánske predsedníctvo to bude musieť iste ešte venovať. No a hraničné otázky. Uzavreli sme prácu na e, smernici o mandáte Frontextu. Výsledky boli publikované. Polské predsedníctvo tiež zmenilo nariadenie o lokálnych hraniciach a, a, a pohybe, hlavne čo sa týka Kaliningradu. Parlament hlasoval za prijatie e, hlas e, nariadenia a dúfam, že čo v najbližšej budúcnosti bude aj prijaté na Tiež sme sa venovali pozmenujúcim návrhom kódexu o šengenských hraniciach aj o niektorých technických záležitostiach, ktoré sa týkajú spoločných hraníc. Počas predsedníctva sa objavil problém posilnenia šengenskej zóny. Čo sa týka tohto, treba povedať, že predsedníctvo sa tomu veľmi intenzívne venovalo, veľmi tvrdo sme na tom pracovali na základe predpokladu, že zmeny ale nesmú ohroziť voľný pohyb osôb. Hovorili sme o balíčku Schengen Governance a rovnako sme vykonali prvé čítanie oboch dokumentov, ktoré sú súčasťou balíčka dokument o monitoringu a hodnotení Schengenu, ako aj o zmenách kódexu o šengenských hraniciach. Avšak jednu vec treba povedať jasne. Vytvorenie efektívneho systému hodnotenia si ďalej vyžaduje diskusie s ohľadom na rozdelenie povinností medzi členskými štátmi a komisiou ďalšie posilnenie monitorovacieho systému. To si vyžaduje ďalšiu prácu, rovnako ako problém uplatňovania a dodržiavania povinností jednotlivých strán. No a hraničný kódex o dočasnom zavedení hraničných kontrol, tak si treba uvedomiť, že tieto zmeny nemôžu brániť voľnému pohybu osu, cestovaniu osôb a nesmú nejak ohroziť povinnosť členských štátov zajistiť poriadok. Takže toto sú veci, na ktorých budeme ďalej pracovať na 13. decembra na budúcej rade. Čo sa týka boja proti trestnej činnosti, Našou prioritou bolo, bol boj proti drogovej zločinnosti a boj proti šíreniu drog, hlavne syntetických. Rada prijala pakt proti syntetickým drogám, čo navrhlo Polsko. No a počas predsedníctva sme sa tiež snažili spolupracovať s našimi východnými partnermi v boji proti drogovej kriminalite. Spolu s komisiou sme hovorili o zmenách smerovania európskej legislatívy, čo sa týka psychotropných látok. No a dúfame, že komisia čoskoro predloží relevantný návrh uznesenia. No a čo sa týka smernice o používaní PNR, tak tomu sme sa veľmi intenzívne venovali na základný princíp, podľa ktorého sme sa počas našej práce riadili boli pravidlá ochrany osobných eh, údajov, ako aj princíp transparentnosti. No a záverečná dôležitá vec, a to je rozšírenie šengenskej zóny, šengenského priestoru. V auguste polské predsedníctvo vypracovalo kompromisný návrh a vykonali sme riešenia, ale eh, teda rokovania o, so všetkými ktorými, Avšak, bohužiaľ, summit eh, neprijal návrh a rokovania pokračovali, no a od dnes čakáme na, na to, aby Európska rada sa vyjadrila. Sme otvorení otvorený rozhodnutiam no zo zasadnutia rady. Ja myslím, že to sú najdôležitejšie otázky. Ďakujem pekne, pán Stachančík. No a teraz sa nasadujú otázky. Ako prvý je pán Busutiel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán minister, za eh, komplexnú prezentáciu vašej práce a práce polského pre, pre, predsedníctva v tejto veľmi náročnej oblasti. Na no úvod by som chcel povedať, eh, že eh, si vážim konštruktívny eh, prístup polského predsedníctva v tejto oblasti. Skutočne ste zaznamenali niekoľko jasných úspechov, o ktorých ste hovorili, nemusím ich opakovať. Dovolte mi teraz niečo povedať, ktorom otázkam poprvé. Azylový balíček, vážený pán minister, veľmi dobre viete, po šiestich mesiacoch predsedníctva, že problém azylového balíčka nevyriešime dovtedy, pokiaľ nevyriešime otázku solidarity. Polské predsedníctvo to presadzuje, presadzovalo veľmi, veľmi angažovanie, vrátane mechanizmu pre včasné varovanie, ale toto bohužiaľ nebolo také ambiciozne, ako by si želal parlament, na to, aby sa dostalo efektívnym nástrojom solidarity, solidarity pretože systém včasného varovania nie je, nie je systém solidarity. No a parlament chce mechanizmus solidarity, čo znamená si toľko, že medzi štátmi bude skutočná solidarita, keď počet pristahovalcov bude príliš veľký pre jeden členský štát. Delegation from this committee was on the island of Lampedusa. Tento výbor pred pár dňami bol na uh, ostrove Lampedusa. Ostrov je prázdny, pretože aj napriek tomu, že 55 tisíc ľudí sa vyvodilo na brehoch tohto ostrova, všetci boli rozdelení do rôznych regiónov Talianska a napriek tomu, že ľudia, ktorí prišli do Lampedúzy, na Lampedúzu ani nechceli prísť do Lampedúzy alebo nechceli ísť do e, Talianska. Oni prišli do Európy. No a pokiaľ nepochopíme, že títo ľudia idú do Európy, e, tak e, štáty na hraniciach sa budú musieť boriť na väčšie veky s prílivom utečencov. A to nie je správne, pretože tí ľudia idú do Európy a všetci musíme znášať túto zodpovednosť. Myslím, že nikto nechce, aby to, aby každý, kto príde Európu, musel ísť nejaká ďalej. Nie, my chceme spustenie systému solidarity, keď príliv utečencov bude príliš vysoký, aby sa členská krajina s tým dokázala vyrovnať sama. Bohužiaľ, to sa zatiaľ nerobí a pokiaľ sa to tam nestane, tak nepodporíme balíček pre azyl. No čo sa týka návrhu pre Schengen, komisia predložila veľmi odvážne návrhy. No a reakcie rady sú také, že my sme vás nežiadali o to, aby ste zachádzali až tak ďaleko. Myslím, že táto reakcia rady bola trochu sklamaním a treba sa angažovať konštruktívnejšie na nových, na nových E, návrhoch, čo sa týka aj zavádzania e, hraničných kontrol medzi jednotlivými členskými štátmi. Myslím, že treba si zachovať otvorenú mysel a hlavu z jedného veľmi jednoduchého dôvodu. Sloboda pohybu je právo, ktoré sme dostali my všetci, všetci občania, ktoré nám dala Európska únia. A nikdy nám to nemôže nikto vziať jednostrannou jednostranným krokom členského štátu, keď Francúzsko obnovilo začiatkom roka hraničné kontroly na hranicách s Talianskom, tak nie len zobralo e, právo občanom, ktoré im dala Európska únia, ale vyslalo to tiež veľmi negatívnu, e, negatívny signál, pretože po Francúzsku nasledovalo Dánsko a minulý týždeň Holandsko, takže namiesto toho, aby integrácia išla vpred, tak bohužiaľ sa hracia späť. No a ďalej o rozšírení Schengenu. Ja by som chcel požiadať predsedníctvo, aby sa vyrovnala s tou náročnou otázkou a chcel by som požiadať o konštruktívny prístup, aby Bulgarsko a Rumunsko dostali to, čo im patrí. My sme požiadali tieto krajiny aby splnili podmienky, čo sa im aj podarilo. Skontrolovali, či to urobili a zistili sme, že áno. Tak na čo čakáme? Prečo rozšírenie Schengenu ešte nie je realitou? Prečo jeden členský štát stále blokuje proces, keď krajiny splnili všetky podmienky? Ja myslím, že by bolo spravodlivé, ak by sme čo najskôr rozšírili Schengen. Ďakujem veľmi pekne. Pani Romero López. Ďakujem, pán predseda. K azylovému systému by som rada potvrdila komentár pána Busutila k nedostatkom ktoré má systém včasného upozornenia, včasného varovania. My vieme, že polské predsedníctvo vyvinulo veľké úsilie, ale problém je v tom, že samotné dublinské nariadenie je komplikované a teda tento problém sa nevyriešil. Dokument, ktoré práve, dokument, ktorý práve predložila pani komisárka Malstromová, hovorí, že toto nariadenie z Dublinu treba zrevidovať, ale nikde nie je jasne zapísané, v akom zmysle. Takže žiadny členský štát nevie, čo s Dublinom urobiť a funguje ďalej ako doteraz. A južné krajiny, ktoré trpia tým prílivom obrovských azilantov, e, obrovským prílivom azilantov, ktorí utekajú pred vojnou, tak e, nemajú dostatočné prostriedky, aby im mohli venovať patričnú pozornosť. A keď sa deje to, čo sa deje napríklad v Grécku, na Malte alebo v Taliansku, teda v južných krajinách, kde je ten obrovský príliv utečencov a nemajú prostriedky na to, aby tento problém kanalizovali alebo riešili. Nebolo by lepšie, aby sme skutočne dôrazne alebo jasne pristúpili k tomu, čo voláme solidarita, európska solidarita. My chápeme, aká je úloha systému včasného varovania, a vieme aj, čo chcelo polské predsedníctvo, ale potrebujeme jasné riešenia. Pokiaľ ide o hraničnú kontrolu a kontrolu vnútorných hraníc a návrh smernice, tak ako bol odôvodnený vzhľadom na situáciu na Lampeduse, je pravda, a keď hovoríte, že nemôžeme zabrániť voľnému pohybu osôb, ale vzhľadom na súčasný rozpočet polské predsedníctvo urobilo obrovské úsilie, aby sa nešlo ďalej tou cestou, ktorú začali tie dva členské štáty, ktoré mali problémy, aby sa nešlo tou cestou vnútorných kontrol hraníc pretože aj smernica to jasne hovorí. Pôvodne sa má robiť kontrola hraníc len v prípade nelegálnej imigrácie a potom sa zrazu hovorí o kontrole v iných prípadoch, takže tieto veci nemôžeme miešať. Je to veľmi zložitý problém a my si myslíme, že v konečnom dôsledku bude potrebné túto smernicu stiahnuť, pretože eh, jednoducho bola prijatá veľmi rýchlo, veľmi unáhlene. musíme posilniť ten argument, že nemôžeme zabrániť voľnému pohybu osôb a musíme na tom viacej popracovať. Pokiaľ ide o PNR, transparentnosť, ktorú spomínate, by mala byť predovšetkým pre cestujúcich, ktorí vedia, že ich údaje budú spracovávané. A moja otázka je, v tejto situácii ani len Veľká Británia nemá špecifickú legislatívu pre PNR. Teda legislatíva, ktorú majú dva či tri štáty, tak nemáme legislatívu pre PNR a mieša sa to s emigráciou a tak ďalej. Ale imigrácia v týchto dvoch, troch krajinách, ktorí túto legislatívu majú, tak je situácia úplne iná. Robia to preto, že bojujú proti terorizmu a tak ďalej. Takže s takou národnou legislatívou, akú teraz máme, ako môžeme urobiť európsku smernicu, keď neexistujú ani len minimálne štandardy? To znamená, že Európa bude pionierom alebo bude vopred pred štandardami a legislatívami, ktoré ešte vôbec neexistuje. A teda, čo si o tom myslí polské predsedníctvo? And Mrs. Wikström. Ďakujem pekne. A teraz pani Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz poprosím všetkých, aby si, na, aby, aby si našli sluchadlo a budem hovoriť po švédsky. Chcela by som začať tým, že sa poďakujem švedskému predsedni, e, polskému predsedníctvu za výbornú spoluprácu. Chcela by som poďakovať za to, ako viedli dialog a v, v duchu otvorenosti. A bolo by dobré, keby tento duch e, otvorenosti bol typický pre všetky inštitúcie v Európskej únii, keby sa to neslo vo všetkých vzťahov medzi inštitúciami. Tá kríza, ktorú teraz zažívame, je samozrejme ekonomická kríza. Ale nielen to, je to kríza, ktorá sa týka aj dôvery medzi členskými štátmi a medzi inštitúciami. A preto musíme žiaľ skonštatovať, že solidarita je slovo, ktoré sa tak povediac podarilo vytunelovať, ktoré ako keby strátilo svoje, svoj pôvodný význam mnohých e, súvislostiach. Ako je možné posilniť alebo vybudovať solidaritu? No, dá sa to tak, že konáte tak, že obnovíte dôveru. Lebo v súčasnosti je to skôr nedôvera ako dôvera. To je to, čo vidíme v členských štátoch. A týka sa to aj zasadaní rady. To znamená, že dôveru treba posilniť, je nutné posilniť lojalitu a to je to najdôležitejšie, čo musíme spraviť. Častokrát používam pekné slova, keď hovoríme o solidarite, ale vlastne je to tak, že je to nedôvera, ktorá prevažuje a je silnejšia ako dôvera. Spoločný balík o azile, kde je 5 právnych aktov, sa týka predovšetkým dôvery, ide tu o posilnenie dôvery a lojality. To je to, čo vytvára základ pre tú solidaritu, o ktorej všetci hovoríme. Ale nie je to len to. Je to pre všetkým otázka týkajúca sa osudov ľudí. A veľmi málo hovoríme o takýchto e, dôležitých pojmoch. Jednoducho je to dôležitá otázka, ako pristupujeme k ľuďom, ktorí chcú ísť na náš kontinent. Som veľmi rada, že ste zohľadnili stanoviska parlamentu e, v, e, v rámci nariadenia o Dubline. Sme radi, že ste to zobrali do úvahy a pevne verím, že čoskoro budeme môcť začať rokovania o dublinskom nariadení a v tejto súvislosti by som chcela v mene výboru povedať, že pre parlament je veľmi dôležité, aby sa tam zakomponovalo to, o čom hovorili. To znamená, že solidarita a dôvera, lojalita a musíme k správe o Dubline pristupovať oddelenie. Nesmieme to, e, tak povediať, zmiešavať s ostatnými správami, s ostatnými právnymi aktami. To znamená, že Dublin je nutné riešiť oddelenie od ostatných správ. Takto to musíme pristupovať e, spolu s spravodajcami a tiežnými spravodajcami. Polské predsedníctvo bolo veľmi dôležité pre Európu a chcela by som sa poďakovať zástupcom polského predsedníctva za vašu prezentáciu o tom, čo ste dosiahli v priebehu pol roka, kde ide o otázky práva, ktoré sa týkajú vnútorných záležitostí a spravodlivosti. A toto je všetko veľmi dôležité aj do budúcnosti. Je tu otázky, ktoré sa týkajú bezpečnosti a slobody v Európe, ale samozrejme predsedníctvo sa ešte neskončilo a chcela by som na vás apelovať, aby 13. december sa stal skutočne významným dňom, aby ste tam na zasadaní rady sa zoberali e, otázkami, ktoré posilnia dôveru. To znamená, že aby tá nedôvera, tak povediac, e, zmizla, aby e, v rámci cesty z krízy sa podarilo obnoviť dôveru, aby sme spoločne mohli lepšie spolupracovať. Členské štáty musia pochopiť, že ak budú konať osamotene, nebudú e, dostatočne silné. Tento je sám, nemá dostatok sily, ale spoločne môžeme konať energicky. To znamená, že je dôležité sa vrátiť tým hodnotám, o ktoré sa opiera celá naša spolupráca, alebo o ktoré by sa mala opierať. To znamená, chcela by som vám popriať ešte veľa úspechov v tom čase, ktorý ešte máte k dispozícii pre vaše predsedníctvo. A čo sa týka spoločného balíka, balíčka o azile a tej správy, za ktorú som je zodpovedná, chcela by som vás ubezpečiť, že parlament je pripravený konať v zmysle solidarity a chceme otvoriť rokovania kedykoľvek vám to bude vyvať. Ďakujem pekne. No. Ďakujem pekne pani Wikström. Ak už nie sú ďalšie otázky, už nie sú teda ďalšie otázky, tak môžeme pristúpiť k odpovediam.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 Začal by som tou témou, ktorú, ktorá sa tak povedať opakovala vo všetkých otázkach a je to otázka dublinského nariadenia. Som si vedomý, že asi nebolo možné naplniť všetky očakávania, ktoré sa týkajú samotnej úpravy tohoto nariadenia. Že to neodzrkadluje ten návrh dokumentu, ale som si istý, že tento dokument odzrkadluje princíp solidarity a to nie len v preambule, kde vyslovene spomíname solidaritu, a kde hovoríme o tom, že je to základ všetkého. Aj v samotnom texte dokumentu sa potom spomína solidarita a Navrhli sme článok, ktorý sa týka mechanizmov, ako napríklad mechanizmus včasnej výstrahy, e, mechanizmus solidarity, sú tam aj ďalšie úpravy, ktoré sa ale pozastavili, lebo tento jeden článok bol blokovaný. Pevne veríme, že bude možné o tom diskutovať na rade budúci týždeň a potom bude možné navrhnúť dokument v tom zmysle, aby sme sa dostali v ďalšej fázi legislatívneho procesu. Práca na solidarite v Európe sa samozrejme nekončí samotným dublinským nariadením, týka sa to aj ďalších dokumentov, na ktorých bude nevyhnutné pracovať v najbližších rokoch. Máme tu dokument z piatku, to je oznámenie komisie, ktoré sa týka o azyle, ktoré sa týka azylu a solidarity. Sú tam vlastne viaceré dokumenty, ktoré odzrkadľujú solidaritu a myslím si, že mali by sme sa zabrať všetkými naraz. Ide tu aj o témy, ako je voľný pohyb osôb, potom riadenie šengenského systému a voľný, voľný pohyb osôb, to je pre nás veľmi zásadné, pán Donald Tusk o tom hovoril a polské stanovisko v tejto otázke je skutočne veľmi jasné. Napriek tomu sú tu členské štáty, ktoré pristupujú veľmi obozretne k tým návrhom, je nutné si uvedomiť, že tie mechanizmy, ktoré sa majú uplatniť v súvislosti s ilegálnou migráciou, tak e, tu je dôležité mať e, mechanizmus na úrovni spoločenstva, nie len na úrovni členských štátov. Vystáva tu otázka, ako to riešiť a akú úlohu mali zohrávať individuálni aktéry Myslím si, že po samite budúci týždeň by sme mali pripraviť cestovnú mapu pre ďalšiu prácu a po tomto samite budeme ďalej pokračovať v samotnej práci. Čo sa týka PNR, polské predsedníctvo pristupovalo veľmi obozretne k tejto téme a snažili sme sa zohľadniť to, o čom ste hovorili. Na úrovni členských štátov nie sú žiadne eh, riešenia. Uskutočnili sa viaceré konzultácie, viaceré rokovania s našimi expertami na PNR, kde išlo používanie týchto údajov. Boli to zapojené letecké spoločnosti. To znamená, že tí aktéry, ktorí, ktorí rokovali na úrovni pracovnej skupiny vedia, aké sú názory jednotlivých účastníkov. Ako iste viete, nemáme tu žiaden základ, o ktorý by sa mohli opierať. A ten základ e, ten dosahujeme veľmi pomaly a veľmi zložito, takže to je nutné si uvedomiť. No a potom, čo sa týka rozširovania Schengenu, dámy a páni, Žiaľ. Žiaľ, musím povedať, že v tejto oblasti máme ešte stále problémy. Predsedníctvo vykonalo všetko, čo bolo v našich silách. My sme navrhli kompromisné riešenie. Viem, že toto bolo veľmi zložité akceptovať zo strany Bulhorska a Rumunska, lebo ich očakávania boli úplne iné. My sme ale dosiahli určitý záver, určité riešenie. My sme sa s dotknutými štátmi dohodli, že je nutné túto oblasť riešiť. Musíme si uvedomiť, čo hovoria zmluvy o tejto otázke. Musíme to riesi, riešiť jednohlasne a žiaľ, túto jednohlasnosť sa nepodarilo dosiahnuť. A zdá sa, že nebola žiadna šanca, ako dosiahnuť jednotný názor počas rady v septembri. My sme vykonali viaceré konzultácie a rokovania od toho samitu a musíme si uvedomiť, že iba úroveň vyššia, ako je samotná rada pre vnútorné záležitosti, bude musieť riešiť tieto veci. No a to je jedna z otázok, ktorá by sa mohla otvoriť na na, na najbližšom zasadaní rady. Jednoducho legislatíva je taká, aká je a napriek maximálnemu úsiliu sa predsedníctvu nepodarilo situáciu zmeniť. Čo sa týka nášho pracovného programu, Musím povedať, že náš program počas Vianoc je skutočne nabitý a môžem vám prislúbiť, že nepremeškáme žiaden deň a vykonáme všetko, čo je v našich silách. Dovolte, aby som ešte niečo spomenul, čo je pre nás dôležité na úrovni predsedníctva. Podľa nášho názoru sme počas nášho predsedníctva boli, e, boli schopní zlepšiť pracovné vzťahy s Európskym parlamentom sú menej formálne, sú to skôr také pracovné vzťahy. E, Boli tu pravidelné kontakty a spoločne sa nám podarilo riešiť mnohé otázky, podarilo sa nám vyriešiť mnohé problémy. A podarilo sa nám to predovšetkým vďaka spolupráci s vašim výborom. A to chcem poďakovať. Ďakujem pekne. Questions? I think that'll be it for the Yes. Zdá sa, Máme tu ešte nejaké otázky, pán Busotil? Áno, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som len rád apeloval na predsedníctvo. Naozaj, vy ste boli veľmi konštruktívni a otvorení a veľmi proeurópsky ako predsedníctvo a museli ste riešiť veľmi veľa problémov. My si to veľmi vážime a ja vás vyzývam, aby ste aj v tom zmysle boli takto otvorení a proeurópsky, keď zaujmete aj bežné miesto ako členovia Rady ministrov a ako, nielen ako predsedníctvo. Ďakujem, hovorí pán predseda. Bez pochyby obaja predstavitelia polského predsedníctva berú na vedomie toho, že si vážime ich proeurópskeho e, prístupu pri riešení týchto problémov. A tento prístup bol charakteristický počas celého tohto obdobia, keď riešili problémy, boli konštruktívni a úprimne konštatujem, že polské predsedníctvo bolo veľmi úprimné a hlavne pri rokovaniach s našim výborom, výborom LIBE, v snahe prekonávať prekažky, ktoré boli na ceste. Problémy e, sa vôbec nezmenšili ani na ich strane, ale my konštatujeme, že poľské predsedníctvo urobilo, urobilo všetko preto, aby jednotlivé body na rokovaniach, aby sa vyriešili, aby sa ukončili. Ešte sa spýtam pána Stachančika, či ešte chce niečo povedať na záver. Len záverom by som rád odpovedal na to, čo povedal pán predseda. My chceme uistiť všetkých prítomných, že Polsko bude aj naďalej takto pokračovať. Vždy budeme proeurópskym a konštruktívnou delegáciou aj v, Rade Európy, aj v Európskej rade. Ďakujem, hovorí pán predseda, tak ešte raz ďakujeme. Ešte máme jeden bod na programe ale má sa začať až 17.45, teda o 3 štvrte hodiny náš host. Brazílsky veľvyslanec tu nie je a mali by sme s ním diskutovať o otázky bezpečnosti, o terorizma, o základných právach. A keďže tu naozaj excelencia nie je, navrhujem, aby sme na 45 minút prerušili rokovanie. 20 minutes from now we have some, we have some, uh, some recess. For... No, povedzme, že prerušíme na 20 minút. Máme 20 minút na to, aby sme vyriešili nejaké osobné záležitosti, ale skutočne vás poprosím, aby ste sa vrátili o 20 minút, pretože potom ešte bude aj schôdza koordinátorov. Really?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 the minister in the attendance to this part of the Libe committee meeting, but we welcome, of course, the señor... Takže vítame pána Tavareša, veľvyslanca Brazílie, ktorého sme pozvali na čas nášho stretnutia. na tému výmena názorov v súvislosti s reciprocitou vo vízovej politike a rešpektovaniu základných práv. Pán Ricardo Neva Tavares je veľvyslancom Brazílie v EÚ a prijal naše pozvanie Našiel si miesto vo svojom nabitom programe, my mu za to ďakujeme. A rád by som pripomenul, že na samite eu Brazil, ktorý sa konal 4. oktobra tohto roku, obe zúčastnené strany potvrdili svoju vôľu spolupracovať a viesť dialog v otázke ochrany ľudských práv A v takých priečných alebo prierezových e, tematikách, ako je boj proti obchodu s drogami, nezákonné obchodovanie s ľudskými bytostiami a tak ďalej. Dneska páči, pán veľvyslanec, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Informovali ma, že môžem hovoriť po portugalsky, samozrejme odpovedá pán predseda. Takže budem hovoriť brazilskou portugalčinou. Nech sa páči. Pán predseda, vážení kolegovia, je pre mňa veľké uspokojenie, že môžem vystúpiť v tomto parlamentnom výbore, že sa budem venovať témam, ktoré spadajú do vašej kompetencie v súvislosti s priestorom pre spravodlivosť, bezpečnosť a ochranu a súvisí to aj so spoluprácou medzi EÚ a Brazíliou. Vychádzame zo spolupráce a z rešpektovania spoločných hodnôt. Neustále sa snažíme e, o spoluprácu v tejto oblasti, o rešpektovanie základných slobod a práv a demokracie. Aj naša prezidentka pani Ma Rusev sa zúčastnila v viacerých stretnutí re- demokratizácia krajiny v 80. rokoch k tomuto procesu by nebolo došlo, keby neexistoval ten boj proti nerovnostiam, pretože máme e, veľa problémov v Brazílii a na základe toho musíme dosiahnuť, aj v 90. rokoch sme potrebovali dosiahnuť menovú stabilitu a dosiahli sme vysoké miery rastu a vďaka tomu sa krajina mohla venovať boju proti chudobe. V, ro- v roku 2003 a 2010 bolo asi 20 miliónov obyvateľov na e, prahu extrémnej chudoby a 40 miliónov bolo na úrovni strednej triedy, čo predstavuje asi 50 obyvateľstva. Vďaka medzinárodnej spolupráci e, v trikrát sme viedli sektorový bilaterálny dialog v roku 2008 minister zahraničných vecí Brazílie pán Patriota a pani Ashton, vysoká predstaviteľka EÚ, diskutovali o posilnení nášho spoločného postoju v tejto oblasti aj vďaka trojrozmernej spolupráci medzi nami a tretimi krajinami. E, v minulosti som žil v autoritárnom diktatorskom režime a Brazília vyjadruje svoju solidaritu so všetkými krajinami, ktoré bojujú za svoju slobodu a spravodlivosť. Žiadna vláda nesmie zneužívať e, silu ani násilie pre svoju moc a nie je možné, aby porušovala základné práva a brazílska vláda viackrát vyjadrila svoju solidaritu prostredníctvom mm, manifestácií alebo rôznych iných aktivít na severe Afriky, na Blízkom východe. Odsudzujeme násilie proti občianskému obyvateľstvu medzinárodné spoločenstvo musí e, pomáhať účinne tým spoločnostiam, ktoré bojujú za reformy a občania sa musia tohto procesu zúčastniť, ale zodpovednosť ochrany by nemali byť nejakým princípom e, pre využívanie e, vojenskej sily. Rovnako to povedala aj naša prezidentka pani Dilma Rousseff na otvorení valného zhromaždenia OSN. rôzne e, nerovnovážne situácie a násilie, ktoré zažívame v mnohých častiach sveta. To všetko treba prispieť a pomôcť. Zodpovednosť e, pomáhať e, sa musí robiť demokratickými a diplomatickými a humanitárnymi nástrojmi. Len vtedy, keď tieto sú nepostačujúce, tak potom sa môžu použiť iné vojenské nástroje, ale aj to len pod kritickou analýzou OSN. Brazília vždy povedala, že keď sa hovorí o zodpovednosti ochraňovať, nemôžeme zabúdať na zodpovednosť ochrany. Sú to dva koncepty, ktoré sa musia paralelne vyvíjať je potrebné, aby e, bolo minimálne používané násilie, pretože e, násilie by prinieslo ešte viacej negatívnych dôsledkov. Využitie vojenskej sily musí byť proporcionálne a rozumné. Hovoril som o mierových prostriedkoch na prevenciu rôznych konfliktov, ale sociálne vylúčenie len málo kedy prináša so sebou stabilitu a bezpečnosť. A generálny tajomník OSN správne hovorí, že e, ekonomický rozvoj je najlepšou prevenciou. Existujú aj ďalšie prostriedky v rámci medzinárodného spoločenstva, napríklad mierové misie, ale nesmieme zabúdať, že odzbrojenie a odstrojenie a odstranenie zbraní masového hromadného ničenia. To sú tiež veľmi dôležité nástroje. Naša ústava jasne odmieta terorizmus. My sme podpísali všetky medzinárodné dohovory a protokoly v tomto zmysle. Boj proti terorizmu. E, terorizmus vyžaduje novátorské aktivity, ktoré sa musia koordinovať a to aj pod záštitou OSN a musíme účinne bojovať proti príčinám tohto fenoménu a musíme posilňovať národné systémy prevencie. Z EÚ sme za to, aby sa pokračovalo v úsilí pre globálny dohovor OSN o medzinárodnom terorizme. Tiež treba venovať veľkú pozornosť organizovanému zločinu, praniu špiňavých peňazí a ďalším trestným aktivitám. Brazília je členom e, jednotky GAFI alebo FATF v anglickej skratke. Je to akčná skupina na medzinárodnej úrovni, kde sa bojuje proti praniu špinavých peňazí, ktoré pochádzajú z terorizmu. Brazília spolu s ďalšími latinskoamerickými krajinami sa zúčastňujeme e, pravidelných stretnutí skupiny z Egmontu, e, kde e, sa spracúvajú informácie, finančné informácie z viacej ako desiatich krajín. Boj proti terorizmu a obrana ľudských práv to sú komplementárne jednotky alebo prvky, ktoré sa navzájom posilňujú, takže aj boj proti terorizmu sa musí viesť v spolupráci s občianskými orgánmi a tom všetci súhlasíme a pokiaľ ide o posilnenie bilaterálnej spolupráce boj boji proti terorizmu, e, tak to treba robiť aj cestou sektorového dialógu. Brazília pozná dlhú históriu miliónov imigrantov. E, Brazília bola krajina, ktorá príjmala, ale aj ktorá vysiela mnoho migrantov a máme e, s týmto fenoménom hlboké skúsenosti. Pani Rousseff, rovnako ako podpredseda Temer, sú Brazílčanmi prvej generácie, ktorí preukazujú, že sme otvorenou spoločnosťou pre imigrantov. A pani Rousseff tiež ukazuje, aké existujú prepojenia medzi Brazíliou a Európou, pretože jej otec bol bulharským advokátom, ktorý opustil Európu, hľadajúc lepší život. V 80. rokoch počet brazílskych emigrantov prevýšil počet eh, tých, ktorí prichádzali do Brazílie počas e, obdobia finančnej krízy v Brazílii. Veľa Brazílčanov opustilo svoju krajinu a odchádzali e, z Brazílie s nádejou, že budú v zahraničných alebo v cudzích krajinách prijatí tak, ako v minulosti Brazília príjmala imigrantov. Takže aj táto situácia teraz pokračuje. Brazília príjma e, veľký migračný tok, ktorý je veľmi dynamický a sme toho názoru, že ten prístup k migrácii e, by mal byť taký, že bude rešpektovať ich základné ľudské práva, bude brať do úvahy ich e, národnosť, etnický režim, gender, rod a tak ďalej a nebudú diskriminovaní v tomto zmysle žiadnom prípade nechceme rozvíjať ilegálnu imigráciu, ale existuje obrovský rozdiel medzi tým, či ehm, nechceme nejakým spôsobom diskriminovať tých, ktorí síce nemajú doklady, ale zároveň nie sú zločinci. To znamená, je obrovský rozdiel medzi tými, e, ktorí e, trestnú činnosť vykonávajú alebo nevykonávajú. Migranti, emigranti prispievajú k rozvoju spoločenského života, ale tento potenciál nie je zabezpečený, ak žijú v prekerných životných podmienkách, ak trpia vykoristovaním e, skupín organizovaného zločinu. Na základe e, tohto my sme prijali rôzne opatrenia a spustili regulizačné programy pre migrantov v roku 2009 napríklad Nechceme postihovať ilegálnu imigráciu, ale chceme posilniť policajnú spoluprácu, aby sme bojovali proti e, sieťam organizovaného zločinu, ktoré prevádzajú e, týchto ľudí a zneužíva ich. No a chceme bojovať proti takejto kriminálnej migrácii nezávisle od národnosti. Sme toho názoru, že brazilskí občania musia mať slobodu voľného pohybu a môžu bez obmedzenia cestovať kam a kedy chcú. A chceme tiež informovať cestujúcich o tom, aká je situácia v krajinách, kam cestujú a chceme im poskytovať dostatok informácií Rovnako chceme poskytovať informácia tým, ktorí sa rozhodli emigrovať. Minister zahraničných vecí sa rozhodol vydať akýsi manuál pre mnohých Brazílcov, ktorí sa znovu vracajú do Brazílie. Ako viete, máme veľmi intenzívnu spoluprácu aj so susednými krajinami a rovnako aj máme úzkú spoluprácu s 23 členskými štátmi z EÚ ale niektoré bilaterálne dohody sú aj zastarelé, niektoré majú veci ako 10 rokov. Nemáme dohody s Cyprom, s e, Estonskom, Lotyšskom a Maltou, ale tieto krajiny museli prijať e, tento systém krátkodobých víz na základe aký komunitér. Naša legislatíva vyžaduje, aby vízová výnimka mm, bola schválená na medzinárodnej úrovni alebo bola e, súčasťou medzinárodnej dohody. A preto naše orgány vyrokovali mm, vízové výnimky pri nositeľov bežných pasov a diplomatických pasov alebo služobných pasov. Podľa nových pravidiel tieto dohody sa podpísali medzi Brazíliou a EÚ a aplikujú sa pre celé EÚ okrem Veľkej Británie a Írska. S nimi máme ešte bilaterálne dohody. Nové dohody ničom nemenia situáciu návštevníkov e, z Brazílie alebo dvoch, 23 členských štátov, s ktorými máme už predchádzajúce dohody. Takto je možné realizovať cesty pre štátnych príslušníkov z tých 23 krajín. V novembri sa podpísali ďalšie dohody a s uspokojením konštatujem, že aj Európsky parlament schválil tieto dohody, pokiaľ ide o vízové výnimky pre krátkodobé víza pre nositeľov diplomatických a služobných pasov, tak to už platí od apríla tohto roku a dohoda o krátkodobých vízach pre bežné pasy je teraz v štúdiu v parlamente. Nevieme, aký bude dlhý proces ratifikácie, pretože parlament je e, legislatívne nezávislý, ale s veľkým záujmom tento proces sledujeme a dúfajme, že táto zmluva vstúpi do platnosť čím skôr. Pripravujú sa aj ďalšie medzinárodné dohody a dúfame, že aj váš parlamentný výbor sa im bude venovať a bude ich analyzovať. Ďakujem, pán Busotil. Pán Jakolino. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Vypočuli sme si informácie pána veľvyslanca. Tešíme sa jeho prítomnosti, pretože sme viackrát požiadali o jeho prítomnosť a teraz máme tú možnosť a my by sme chceli túto prítomnosť využiť maximálne. Vypočuli sme si tie pasáže o ochrane základných ľudských práv. Hovorili ste o 40 miliónoch osôb, tých, ktorí dosiahli tú strednú triedu, takže vieme, že Brazília zaznamenala obrovský ekonomický rast a my sa tomu veľmi tešíme. A my z Európy, rovnako ako my v Taliansku, ja ako talianský občan sa tomu tiež teším. Hovorili ste o základných témach, ako sú e, víza, bezpečnosť, boj proti terorizmu. A my si kladieme otázku, keď e, hovoríte v mene takej významnej krajiny. A v akej situácii, alebo keď e, hovoríme o tej štruktúre zadržaných a keď sa hovorilo o tom počte zadržaných e, v tej situácii, ak je tá skutočná, to, čo sme sa, e, skutočnosť, to, čo sme sa dozvedeli v tlači, ako je možné, že teroristi, ktorí boli dvakrát odsúdení, sa dostali do takého väzenského zariadenia, kde je masívna prítomnosť väzňov a ako je možné, že neboli uväznení v nejakom špecifickom väzenskom zariadení, podobne ako tomu bolo v Taliansku, kde sú tie e, životné podmienky dôstojnejšie a tiež si kladieme otázku, že keď e, ste tu vystúpili, tak ste spomenuli tú otázku spolupráce. Áno, je to globálna otázka pred niekoľkými mesiacmi pri názvom sme prijali e, dôležité dohody o vízach, ako ste správne povedali a vy ste tiež dodali, že nemali by sme poškodovať alebo penalizovať e, ilegálnu imigráciu, ale malo by sme zareagovať aj inak. Tie vysoké čísla brazilských občanov, ktoré sú, ktorí sú talianského pôvodu, ako je možné, že taký dôležitý zdroj pracovnej síly pre ekonomický rast a tak ďalej. Prečo ste nebrali do váhy tento špecifický aspekt e, pri tej téme e, e, teroristu Batistyho? Vieme, že Batisty v súčasnosti Jednoducho sa môže promenovať po pláži, že je na slobode, že sa dokonca môže vrátiť do Francúzska. Zdá sa, že generálny prokurátor požiadal, aby mu bolo zamietnuté vízum. Ak je takáto situácia s Batistým a ak existuje taká obrovská reciprocita, taká obrovská spolupráca, o ktorej vy hovoríte a ktorá je potrebná na medzinárodnej úrovni, tak ako je možné, pán veľvyslanec, že ešte aj dnes v záležitosti Batisty Eh, máme takéto oneskorenie pretože keď sú obetované ľudské životy, tak spravodlivosť musí konať a to už bolo 30 rokov, čo došlo k týmto udalostiam. Spravodlivosť, spravodlivosti sa neu, ne, neučinilo za dosť. A teda je potrebné, aby tá spolupráca, o ktorej hovoríte, že funguje, aby skutočne e, fungovala a aby bol tento terorista vyhostený z Brazília. A ešte niečo k vízam. Je to pravda, že niektorí občania EÚ Napríklad Francúzi majú víza na 180 dní a niektorí, napríklad Taliani po Batistyho záležitosti sa dostali do akejsi druhej triedy a majú nárok len na turistické víza na 90 dní. Pán Busutil. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán veľvyslanec, že ste prišli medzi nás. Som rád, že ste tu v našom výbore. Chcel by som teraz zareagovať na dohodu o vízovej liberalizácii, ktorú ste vy sám spomenuli v rámci vášho úvodného slova. Ako iste viete, pán veľvyslanec, je tu situácia, kde je nereplicito, nereprecito. reciprocita sa týka Malty, Estonska a Lotyšska napríklad, teda týka sa toho Malty ako štátu, odkiaľ pochádzam. To znamená, že občania Brazílie môžu prísť do Mm, do týchto štátov bez víza, ale opačne to nefunguje. Ako ste spomenuli, dosiahlo sa určité, určitá dohoda a toto bolo schválené vo februári týmto parlamentom. Podľa mojich informácií je to tak, že zatiaľ táto dohoda ešte ale nebola ratifikovaná brazílským parlamentom. Čo sa týka teda bežných občanov, bežných držiteľov pasov. To znamená, že táto nespravodlivá situácia, kde neplatí reciprocita, e, pretrváva. To sa týka občanov týchto štátov a mm, kde je teda situácia, že ako keby zdá sa, že vízová liberalizácia <laughs> funguje, ale nefunguje. a dotklo sa to dokonca aj niektorých eh, občanov z môjho volebného okrsku. Tak chcel by som sa spýtať, či eh, tá ratifikácia sa ešte očakáva, či to ešte teda musí prejsť brazilským parlamentom. A viete nám povedať, kedy by sme mohli očakávať, že prebehne ratifikácia? No a kedy vlastne nastane táto reciprocita? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Gönc. Ďakujem pekne. A ja som sa chcela spýtať eh, podobnú otázku, ako, ako položil pán Busuto to spomínali ste tieto štáty. A vlastne nie je možné takto uzavrieť rokovania, ktoré sa týkajú bezvízového režimu a jeho reciprocity. Chcela by som sa spýtať ešte viac. Vlastne, kde je ten problém, aký je ten hlavný dôvod, prečo to nie je ratifikované, prečo práve tieto štáty vy nemáte očividne problémy s inými štátmi. Myslím si, že bolo by prospešné pre nás všetkých, keby sme mohli pochopiť e, tieto problémy, ako sú charakteru a skutočne nám to pomohlo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Tavares. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán veľvyslanec, som veľmi rád, že ste dnes prišli na zasadanie nášho výboru. Máme samozrejme úzke vzťahy s vašou krajinou a musím povedať, že napriek tomu, že máme úzke vzťahy a je tu ešte aj tá zhoda okolností, že máme obidva rovnaké priezvisko. Chcel by som povedať, že nie je to iba o nejaké sociálne a hospodárske väzby, ale ide tu aj o otázky právneho štátu, ide tu o politické práva, občianské práva. Ide tu o pluralizmus, ktorý je skutočne závidenia hodný. A toto všetko je dobré, je to prospešné a musím povedať, že mnohé veci, mnohé veci sa diskutuje v parlamente Brazílii. Samozrejme, toto sú veľmi dôležité vzťahy aj z hľadiska G20. -ky. Napríklad na samite G20 v Kán sa Európska únia obrátila na Brazíliu a to preto aj podporili stabilizačný fond. Sú to vzťahy, ktoré sa opierajú aj o prácu v Európskom parlamente. Tomu významne prispieva aj náš výbor. Samozrejme, môžu nastať určité problémy, môže, môžu nastať nejaké nedorozumenia, Napríklad, ja si spomínam, že čo sa týka tohoto prípadu Batisty, keď sme sa zaoberali a pohybovali sme sa tu na základe bilaterálnej dohody medzi Brazíliou a Talianskom a čo sa týka extradície, tu sa to neriešilo medzi Európskou úniou a Brazíliou, tu išlo iba bilaterálne vzťahy medzi Brazíliou a Talianskom. To znamená, že potom brazílsky systém, súdnický systém bol náťahu, musel konať, potom tu boli nejakí ďalší občania, ktorí boli vykázaní do Brazílie. Napríklad existuje takýto jeden prípad, je to hľadaná osoba z toho dôvodu, lebo sa dopustila trestného činu Brazílii a ešte nevie, či bude e, vydaná alebo nie, aj napriek tomu, že tu existuje e, dohoda medzi nášmi dvomi krajinami a nie medzi e, Európskou úniou a Brazíliou. Myslím si, že bolo by dobré, keby sme sa pozerali, alebo keby ste sa pozerali na Európsku úniu ako celok, aby sa takto riešila táto prax v rámci extradície. Ako riešite tieto otázky? Potom ma ešte zaujímavá ďalšia vec. Spomínali ste to, že migračné toky sa menia, je to určitý fenomén, jednoducho to, ten smer sa ako keby otáčal a je to jednoducho skutočnosť a to vedie k tomu, že jednoducho viac Európanov smeruje do Brazílie v súčasnosti ako naopak. A jednoducho mnohí ľudia sa vrácajú do Brazílie naspäť do svojej vlasti a mnohé sa deje v rámci Medzinárodného migračného úradu. Týka sa to v mnohých štátoch je Belgicko, Holandsko a tak ďalej. Tu ide o štáty, odkiaľ sa občania Brazílie vracajú do svojej vlasti. Potom je tu potom tu ide o Španielsko a Portugalsko. To sú štáty, odkiaľ vysoko kvalifikovaní ľudia smerujú do Brazílie a pôsobia v rozličných oblastiach. Môžem spomenúť príklady architektúra, žurnalizmus a je tu aj intenzívna výmena na úrovni vysokých škôl. Preto chcem položiť otázku, či by v tejto dobe nebolo vhodné, keď nie je nejaký veľký politický tlak. Nebolo by teda na mieste a nebolo by prospešné, keby tento fenomén sa posudzoval tak celkovo, keby sa to riešilo prostredníctvom jasnej dohody medzi Európskou úniou a Brazíliou. A potom ešte ďalšie otázky. Mňa by zaujímalo, pán veľvyslanec, ako vy vidíte tie spoločné opatrenia, ktoré môže prijať Brazília ako Európska únia v oblasti boja proti korupcii a v oblasti eh, boja proti korupcii ako je možné konať v oblasti prania peňazí, aké opatrenie mohlo, mohla navrhnúť Brazília. A potom napríklad ďalší fenomén, pre ktorým je nutné bojovať, sex turizmus. Tu iste Brazília potrebuje pomoc Európskej únie. Potom by som sa ešte chcel spýtať, ako je to s PNR a výmenou PNR aj podľa mňa by bolo dobré, že ešte predtým, ako budeme hovoriť o teda údajoch o leteckých pasažieroch PNR, bolo by dobré si povedať, akým spôsobom sme využiť tú situáciu, že sú tu väčšie toky e, ľudí, sú tu ľudia, ktorí sa vracajú do svojej vlasti. Je nutné to riešiť celkovo a nie zaoberať sa len jednotlivými aspektami. To znamená, že nebolo by zlé keby to bola nejaká rámcová dohoda, ktorá by sa týkala ochrany osobných údajov, keby takáto dohoda existovala medzi Brazíliou a Európskou úniou. Myslím, že takto bola chránená každá strana. Dobrý večer. Ďakujem, že ste tu dnes medzi nami. Poznám vašu krajinu a obdivujem ju. Bola som tam viackrát a v oblasti príjmu imigrantov a oblasti ochrany a obrany mieru môže dávať lekcie aj nám v Európe, aj vo svete. Bola to krajina vždy mierová aj počas svojej histórie a ja túto krajinu veľmi obdivujem. Vaše vystúpenie ma veľmi zaujalo, keď ste hovorili o terorizme, o boji proti terorizmu a o globálnej stratégii. Hovorili ste o rešpektovaní ľudských práv a teším sa, že podporujete všetky dohovory boja proti terorizmu. Poznám veľmi dobre tému terorizmu, som španielka, moja krajina je, bola vždy postihovaná veľmi terorizmom, nevieme, či to bude aj pokračovať. Poznám aj situáciu s talianským prípadom a poznám pocity Talianov, aj oni trpeli terorizmom, tzv. červené brigády, ktoré spôsobili veľa utrpenia jedným z najkrvavejším atentátom, e, ktorý ste už spomenuli. A s tým e, mm, vrahom bol aj Cezare Batisti. Má spôsobil niekoľko zabití alebo vražd, aj veľmi krvavú vraždu klenotníka a tento kriminálnik e, si neodpíkal ani len deň trestu a vieme, že je v Brazílii. Vieme, že brazílske orgány neboli ochotné ho vyhostiť do Talianska alebo mm, teda vysťahovať do Talianska, aby mohol byť súdený. Takže mohli by ste nám trochu vysvetliť to, čo je nevysvetliteľné to pre nás. Vy, a pre mňa je to nevysvetliteľné, pretože sa venujem otázkam terorizmu, ako je možné, že takáto mierová krajina môže príjmať alebo umožňuje pobývať na svojom území takému kriminálnikovi, ako je Cesare Batisti? pretože keď máte takéhoto kriminálnika na svojom území, to vôbec vám neslúži k úcti. Tento človek by si mal odpikavať za svoje zločiny v Taliansku a v prípade Batisty, keďže nebola tá politická vôľa vyriešiť tento problém a hovoríte tu o boji proti terorizmu a o ľudských právach. V tomto konkrétnom prípade akty protirečia, vaš, protirečia vašim slovám. Ďakujem, pani Beseril. Pán veľvyslanec, nech sa páči, môžete odpovedať na špecifické otázky, ktoré tu padli hlavne k tomu špecifickému prípadu a to k prítomnosti Cezare Batistyho na brazilskom území. E... Ďakujem pekne, predseda. Najskôr by som chcel srdečne poďakovať za jednotlivé za jednotlivé pripomienky a otázky, aj tie dve špecifické otázky, ktoré sa týkali toho konkrétneho prípadu. Ja vám poviem, že moje stanovisko ako veľvyslanca pri Európskej únii je, že to bilaterálna otázka medzi Talianskom a Brazíliou. Takto to vidíme my, aj Európska komisia. To je prvá pripomienka. Teraz druhá. Hovoríme o krajinách, Brazília v európskom a prípade o štátnych demokraciách, o krajinách, ktoré majú zákony, právne predpisy a pravidlá. No a prvá vec, čo sa robí v takomto prípade, je dodržiavanie suverénnych rozhodnutí týchto krajín. To nie je jediný prípad, kde hovoríme o žiadosti o vydanie medzi Brazíliou a Talianskom, pretože pred niekoľkými rokmi Brazília požiadala o vydanie Salvatora Kačolu do Brazílie, pretože on žil v Taliansku, avšak brazílska policia po ňom pátrala. Avšak talianské orgány ho do Brazílie nevydali. V roku 2008 ho vydali, pretože v Monaku bol zatknutý vycestoval do Monaka. No a e, Interpol mal medzinárodný zatýkač, tak ho zatkli. No a nedávno som sa dočítal v tlači, že existuje občan USA, ktorý bol zadržaný v Portugalsku, avšak nebol vydaný do USA. Toto portugalské orgány zamietli podľa portugalských orgánov mal portugalské občianstvo. Tieto dva prípady ukazujú, že je to otázka a problém medzi Brazíliou a Talianskom a nie medzi Brazíliou a EÚ. Avšak tieto dva prípady ukazujú, že Hm. Jedna strana zúrazňuje jednu stranu a druhá strana druhú vec. Všetci hovoríme o krajinách, ktoré majú svoj vlastný právny systém. Taliansko, Španielsko alebo iné. Takže treba dodržiavať príslušné rozhodnutia. No a to je na teda všetko, čo poviem k tejto téme. No a teraz k téme víz. Ja som si myslel, že som už jasne povedal, prečo chceme dosiahnuť podpis alebo rokovať o zmluve, o dohode. Keď sme sa dozvedeli, že tieto štyri krajiny neumožnili alebo nedali neudelili víza, tak sme sa snažili v každom z prípadov vyjednať bilaterálne dohody. Keď som prišiel koncom roka 2008 do, do Bruselu, predstúpil som pred Európsku komisiu a snažil som sa o bilaterálne rokovania s týmito štyrmi krajinami. Podobne ako je to v prípade dohod, ktoré máme s inými krajinami. No a Odpoveď bola nasledujúca. Ďaká integračnému procesu. To už nie je kompetencia komisie, ale sú to dohody, ktoré sa týkajú všetkých krajín. Takže hovorím o globálnych dohodách potom začal trochu iný proces, pretože potrebujeme dohodu, ktorá bude zohľadňovať a dohody pre bezvízový styk, ktoré už existujú pre Brazílčanov a Európanov z týchto štyroch krajín. Dohody, ktoré platia pre pobyt maximálne, v maximálnej dĺžke troch mesiacov a s možným predlžením o ďalšie 3 mesiace. To bol veľmi dlhý proces pretože celé je to veľmi komplexná záležitosť a v našom prípade sme o takomto takéto veci hovorili poprvýkrát. No a v konečnom dôsledku sme rokovania uzavreli. A minulé leto sme to chceli urobiť aj na samite EU-Brazília, ale to nebolo možné z interných dôvodov EU, preklad, analýza, dohôd a ešte aj z iných dôvodov. Ale dohodu sme už podpísali koncom roka. Keď sa Brazílii uskutočňovali voľby. Bolo to samozrejme náročné brazilskom parlamente zanalizovať, ale dohoda už bola platná, išlo to o rôzne pasy, no táto dohoda už bola v platnosti, avšak nevyžadovalo sa to zelenú brazilského parlamentu. Ja už som vám povedal, že tento proces eh, ešte funguje. Ja neviem presne, ako sa veci vyvíjajú, ale vieme, že by to bolo o to lepšie, čím skôr by bola eh, uzavretá táto vec. A teraz máme cieľ situáciu čo najskôr znormalizovať. No a Luj Taváreš, vy ste hovorili o tom, že sme mali podpísať nové dohody v rôznych iných oblastiach. Hovorili ste o migrácii, ďalej o sexuálnej turistike, o sexturizme. Takže možnosti uzavrieť dohody v týchto konkrétnych oblastiach a nemali zanalizovať obe strany. Ja momentálne nemám poznatky povedať k tomu viacej, pretože neviem, ako teraz hodnotí tieto záležitosti aj Európska komisia. Zatiaľ nás nikto neoslovil s cieľom uzavrieť dohody v týchto oblastiach. Ja som sa snažil uviesť príklad migračné toky, pretože sa snažíme riešiť problémy, ktoré sú v súvislosti s migráciou a pristahovalectvom. Sú rôzne problémy, napríklad občania Brazílie eh, v 80. 90. rokoch prišli do Brazílie, to sú tí známi brazilskí lekári, ktorí, teda zubári, ktoré mali, ktorí mali ale problémy vykonávať svoje povolanie v Portugalsku a to kvôli predpisom. Brazílsky zubári, keď chodili na vysokú školu, tak absolvujú istý kurz, ktorý navštevujú počas celého štúdia ale v Portugalsku sa neskôr študuje medicína a až potom sa špecializujú na odbor zubára. Takže máme veľmi úzke vzťahy a ten problém sa nám podarilo podarilo vyriešiť. Dnes je situácia opačná. Chcú Portugálci pracovať v Brazílii ktorí študovali v Portugalsku a tiež nie e, vždy splňajú brazilské požiadavky. Snažíme sa vyriešiť e, tento problém tak, aby obe strany boli spokojné No, čo sa týka nových dohôd, treba si pozrieť konkrétne oblasti doteraz, kde sú medzi týmito dvoma stranami žiadne konzultácie, aby e, sa preskúmali možnosť uzatvoriť nové dohody. Takže k tomu teraz nemôžem veľa dodať. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, za to, že ste vystúpili a že ste na požiadanie politických skupín dali aj vysvetlenia. Ja si myslím, že či pán Jakolino chce ešte vystúpiť len veľmi rýchlo. K turistickým vízam pán veľvyslanec neodpovedala. Existuje naozaj rozdiel medzi rôznymi občanmi, jednotlivými občanmi jednotlivých členských štátov, nezávisle od ratifikácie. Ak Batistimu vystúpenie pána veľvyslanca bez mikrofónu nepočujeme. Áno, spravedlňujem sa, hovorí pán veľvyslanec. Ja som počúval taliančinu a študoval som taliančinu veľa rokov. A rád sa usilujem a snažím porozumieť taliančine a teda neviem, či som veľmi presne pochopil tomu, čo ste chceli povedať. Počkajte chvíľočku. Od júna 2011 víza vôbec nie, vôbec nie. Určite nie. Ešte som mal niečo povedať predtým. Vzťahy medzi e, Brazíliou a Talianskom sú veľmi hlboké. V Brazílii viacej ako 30 miliónov osôb, ktoré majú možnosť mať talianské štátne občianstvo. Jedni ho už majú, iní ho môžu získať na základe svojich rodinných vzťahov, či už vďaka rodičom, e, vnúkom, proste na základe rodičovských alebo e, rodinných vzťahov. Ak som správne pochopil, ak došlo k zníženiu e, v absolútnych číslach tých krátkodobých víz, na ktoré sa aplikuje špecifická dohoda, ktorú máme s Talianskom. A táto sa bude aplikovať aj na tie dve dohody, ktoré sme podpísali a ktoré sme tu spomenuli. Tak tam je lehota 90 dní a tieto je možné rozšíriť ešte o 90 ďalších dní počas jedného roka. To sa aplikuje na všetkých občanov EÚ. Tieto dve dohody, ktoré sme podpísali minulý rok, toto hovoria. Z brazilskej strany je možné ešte rozšíriť toto vízum v prípade niektorých európskych krajín, Neviem, či na základe európskej legislatívy musí byť, musí dotyčný najprv vycestovať a potom sa znovu vrátiť, ale v každom prípade je to 90 dní plus ďalších 90, teda dohromady 180 dní na obdobie jedného roka. Navyše, ak občan chce ostať v Brazílii alebo obyvateľ Brazílie v Európe dlhšie ako je týchto 180 dní, tak by už spadal pod iné existujúce dohody. Ak dotyčný chce pracovať v inej krajine, tak to by bola iná možnosť, pretože toto je predovšetkým turistické vízum a vízum na obchodovanie. Teda, ak je potrebné, ak niekto chce ostať dlhšie v inej krajine, podá špecifickú žiadosť o vízum, ale ak teda, ak bude na území krajiny dlhšie ako 90 dní krát 2. Stačí vám táto odpoveď alebo nie? No, tie informácie, ktoré máme, nekorešpondujú úplne s tým, čo ste práve povedali, pretože od 1. júla na všetky víza, ktoré boli udelené Talianom, tak je tam pečiatka, ktorá hovorí, nie je možné predlžiť toto vízum, teda nepredlžiteľné. A prečítal som si v jednom článku z konca septembra a predpokladám, že ste to už vyriešili, lebo ste to povedali, pán veľvyslanec, že je tam 90 plus 90, ale ešte je tam aj veľa ďalších vecí, ale aj tak ďakujem pánovi veľvyslancovi za odpovede, rovnako ako aj kolegovi Busutilovi, aj kolegovi. Boli sme spolu na Sicílii a navštívili sme niekoľko utečeneckých táborov, <laughs> aj niekoľko osôb, a videli sme tie víza, videli sme aj príbehy týchto utečencov a tieto príbehy sú oveľa o dosť odlišnejšie, než je to tá história alebo ten prípad pána Batistyho, ktorého vy chápete ako utečenca a tento človek by mal si odpikávať trest v zmysle medzinárodných dohôd. No, Não, não, não. <laughs> Eu acho, acho que eu falei o que eu tinha que falar antes. Obrigado. Nie, nie. Myslím, že som všetko povedal, čo som chcel povedať. Výborne, takže teraz sa dostávame rovno k zasadaniu koordinátorov bez akékoľvek prestávky ďalšieho meškania. Ďakujem pekne. Now, <coughs> if we may please proceed right away, that'll help us.